So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu... Takže, milí kolegyne a kolegovia, srdečne vás vítam na našom rokovaní nášho výboru. Dnes popoludní a zajtra dopoludnia. Už je nás tu dneska popoludní dostatok, ale pravdepodobne nás, alebo snáď nás bude ešte trochu viac. V priebehu ďalšieho popoludnia sú nejaké pripomienky programu, žiadne, takže je pri tým pádom to schválené, čo sa týka mojich oznámení. Minulý týždeň došlo našťastie k kompromisnú k nariadeniu o biocidoch. Takže to bolo fajn, čo sa podarilo našim kolegom z, dohodnúť s radou. Takže teraz ešte máme SVZO 3 smernicu. A sme ešte v rokovaní, uvidíme ako a ešte smernicu I. A ešte sú tu nejaké zmeny vo výbore, vo Kanklinc už nie je zástupca a priesto neho bude Sergej Kozlík. E, neviem, či tu je, vítame ho medzi nami. Ešte tu máme ďalšie správy, ktoré sú teda pretože je, došlo k veľkému šetreniu v Európe aj v, takisto v, v oblasti ochrany životného prostredia. A to, čo sme teda slúbili tretiemu svetu, to tiež budeme musieť trošku z toho um, um, upustiť do roku 2012. Potom je tu ďalšia štúdia, ktorú komisia pripravila, čo sa týka nesplnenia Európskej únie v oblasti legislatívy, elementálnej legislatívy, pretože to zo sebou nesie obrovské náklady, takisto aj čo sa týka e, sektoru zdravotníctva, tiež nedokázala EÚ presadiť to, čo, čomu sa sama zaviazala. Ďalej sme doobdržali správu Svetovej e, rady pre životné prostredie, ktoré sa týkajú z extrémnych výkyvov počasia. E, tam tiež e, zvyšuje počet, alebo v roku 2011 bolo viacej katastrof povodní, alebo sa vyskytuje extrémne sucho, No a potom máme ďalší veľký bod dnešného popoludnia a ja sa osobitne teším, že môžem privítať eh, pána komisára, eh, ktorý má, teda naš, je zodpovedným komisárom pre náš výbor, takže vítajte pán Potočník srdečne v našom výbore pre životné prostredie. My sa vždy tešíme na iniciatívy z vašho okruhu a dnes vlastne máme, budeme diskutovať aj o cestovnej mape pre Európu. A potom by bolo dobre, keby sme mohli na toto napojiť aj napojiť diskusiu o našej správe k cestovnej mape pre efektívne využívanie zdrojov, ktorú pripravil náš kolega Jan Gerbrandy. V našom výbore sme už hovorili x rokov, že potrebujeme lepšie využívať energiu, respektíve máme, potrebujeme vyššiu efektívnosť a takisto musíme aj prejsť k novým zdrojom, ktoré potrebujeme a vlastne táto vlajková loď je teraz viac ako potrebná a sa tešíme, že je to aj v stratégii 2020 a vlastne v rámci tohto, tejto cestovnej mapy máme v ruke aj takú koncepciu konečne, s ktorou môžeme pracovať. Takže nech sa páči, pán komisár, teraz môžete nám predstaviť túto cestovnú mapu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, cení kolegovia výboru. Ja prakticky začínam tento týždeň v parlamente, pretože, alebo mám tento týždeň v parlamente, pretože zajtra som v výbore ETRE e a v petičnom výbore som, e, pozajtra som v petičnom výbore, takže aj keď nediskutujem v tých istých otázkach, ale vo výbore ETRE e budem diskutovať o, na túto istú tému, ale som si istý, že ekonomická e, či energetická efektívnosť bude možno, že aj napokon vo výbore pre petície. Začala by som tým, e, čo povedal Viktor Hugo, že nič nie je také, e, také silné ako myšlienka, ktorá sa splní za tie roky, ktoré som už e, tu bol komisárom, tá otázka efektívnosti bola pre mňa veľmi dôležitá, efektívnosti zdrojov a z reakcií, ktoré som obdržal od akademikov, podnikateľov, ministrov, mimovládnych organizácií, je jasné, že už nastal čas pre tie efektívnosť zdrojov pretože nás tá suma neustále obmedzenie, alebo rastie obmedzenosť zdrojov, takže efektívnosť je absolútne potrebná a nevyhnutná a takisto si myslím, že je to zároveň aj možnosť, um, malo by to inšpirovať kreativitu, um, vytvárať jedinečnosť, inovácie, pripraviť nové politiky, motivovať podnikateľské rozhodnutia a zmeniť náš každodenný život smerom k trvalo spôsobu života. Ja viem, že keď sa tu vyjadrujem, tak mám veľmi dobre informovaných eh, poslucháčov, pretože vy, väčšina z vás veľmi dobre vie, o čo ide v otázke efektívneho využívania zdrojov, takže nie je pochyb o tom, že toto je tá správna cesta vpred. Ja viem, že vy všetci už eh, pracujete na stanovisku z vlastnej iniciatívy Jana Gerbrandyho, a tak našou spoločnou úlohou bude presvedčiť ostatných, tak v našich inštitúciách, ako aj mimo nich, o tom, aké sú koncepčné argumenty a aké praktické aktivity potrebujeme dostať na dostať dochodu jednak otázke ako a jednak prečo, aby sme teda transformovali Európu na túto cestu. Dnes popoludní by som vám chcel vysvetliť, akým spôsobom sa presúvame od toho, že prečo, k tomu, že, že ako. Prvé, čo sa týka vízie, všetci ste ma už počuli, keď som vysvetlila, že po, prečo potrebujeme nový, novú cestu k rastu, narodenie z občana, ktorý bol v poradí 7 7 miliard miliard tým občanom na svete takže sa pravdepodobne do roku 2050 zvýšia potreby až o 50 o potreby potravín a podobne, ale e, len e, ekosystémy, ktoré produkujú tieto zdroje, sú neustále degradované a neustále sú e, využívané a zneužívané. Čiže scenár, keď budeme pokračovať tak ako doteraz, nám hovorí, že do roku 2050 potrebujeme trikrát toľko zdrojov, takže keď budeme konať tak ako doteraz, tak to sa nedá ďalej takto ísť. Jednoducho musíme rásť riešiť tým spôsobom, aby sme využívali menej e, zdrojov, alebo jednoducho nebudeme môcť rásť. E, myslím si, že už sme toho svetkami v rastúcich cenách komodít, e, keď sa zvýšili ceny s výnimkou vojen neustále sa zvýšovali ceny týchto zdrojov za minulé a tohto storočie. Takže roky lacných e, zdrojov sú skončili a to je jednoducho skutočnosť, ktorá ovplyvní ekonomickú situáciu v najbližších rokoch a ekonomickú stabilitu. A preto je prakticky kaž, jasné aj v väčšine stredných až veľkých podnikov v Európe. 87 európskych e, firiem očakáva v najbližších 5 rokoch, že dojde k zvýšeniu e, cien zdrojov. Materiálne náklady z, tvoria 80 teraz v porovnaní s 20 za pracovnú silu. Takže s týmto všetkým, aj s tými rastúcimi cenami komodít, tak e, sa niečo musí robiť, ale nie, tie ceny tiež nevždy zohľadňujú alebo odrážajú nedostatok e, e, zdrojov jednoducho je, tu, tu treba zaviesť mm, jasné nástroje motivácie pre čistý vzduch, čistú vodu, ekosystémy ako také, čistú vodu pre ryby a podobne. Je to našou povinnosťou, aby zabezpečiť, aby podstatné a zraniteľné zdroje boli dobre chránené, aby takisto aj boli k tomu zabezpečené nástroje pri poskytovaní príslušných rámcov. Ak chceme dosiahnuť raz, po ktorom voláme v rámci našej zvýšenie efekt, efektívnosti, tak musia s nami spolupracovať aj podnikatelia a musia mať eh, dôveru v politiku, že budú môcť robiť dobré eh, rozhodnutia takisto pre občanov, že sa dobre rozhodnú alebo že urobia zmeny vo svojom životnom štýle. Čiže akým spôsobom môžeme teda zmeniť alebo čo môžeme zmeniť, akým spôsobom môžeme e, zmeniť to, čo e, vlastne e, tu zatiaľ tieto podniky majú, ako majú aj čo, to, čo majú ľudia, akým spôsobom môžeme teda zmeniť to, čo teraz ovplyvňuje najviac rozhodovanie, akým spôsobom zaviesť také veľké zmeny, ktoré sú potrebné, akým spôsobom máme zvýšiť väčší dopyt po zelených technológiách, aby sme vytvorili väčší vnútorný trh a práve toto, ako sa snažíme zodpovedať v rámci našej cestovnej mapy k, k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov, ktoré bolo predložené koncom septembra. Či táto agenda je pre mňa prioritou? Poprvé, dovolte, aby som pripomenul, že toto nie je moja vlastná cestovná mapa, to je práca komisie prijal ju kolegium, je to spoločná dohodnutá vízia, že kde sa chceme dostať v roku 2050 a ako sa tam chceme dostať, aj keď e, ja teda, je to v mojom poli zodpovednosti No, reformná stratégia sa stala vtedy keď, podstatnou, keď sa stala súčasťou tej vlakovej lode stratégie 2020, táto um, efektívnosť. Takže um, je to zároveň aj agenda pre zvýšenie konkurencie schopnosti pre trvalodržateľný rast. Takisto cestovná mapa hovorí o tom, akým spôsobom sa chceme dostať našej vízii na báze pozitívnej spolupráce a multidisciplinárnej účasti všetkých zúčastnených strán. Dovolte, aby som prečítal našu víziu. Do roku 2050 eh, Európska únia rastla takým spôsobom, ktorá rešpektovala obmedzené zdroje a kapacity našej planéty. Naše hospodárstvo bolo naďalej konecieschopné a zabezpečovalo vysokú mieru životných E, úrovne. Spomerne ale na vysoké, za vysokú cenu e, v životnom prostredí. Boli ale splnené aj milníky v oblasti životného prostredia a mnohé ekosystémy boli chránené. Ale je potrebné zabezpečiť e, to, aby sa to všetko pretavilo, aby sa milníky, ktoré sme si ustanovili, aby sa premenili na skutočnosť. Sústredíme sa na tri oblasti nášho života, kde žijeme, čo jeme a akým spôsobom sa pohybujeme. Prečo? E, pretože tieto tri e, predstavujú tie tri oblasti predstavujú 80 využívania našich zdrojov. Ehm, cestovná mapa sa týka mnohých e, oblastí od e, legislatívy pre nakladanie s odpadmi, pre legislatívy pre ekodizajn a podobne, ale je to poprvýkrát, kedy to všetko je spoločne tak, aby vlastne to mohlo usmerňovať politiku a rozhodnutia podnikov a poprvýkrát to, sa to integruje do širšieho kontextu našich štruktúrálnych ekonomických programov. Cestovná mapa poskytuje alebo určuje milníky do roku 2020 aj určité usmernenia v vlasti politik, ale neustanovuje detaily vo svojich 24 stranách o každej novej iniciatíve alebo o každom novom právnom návrhu. Napríklad, keď voláme po efektívnej eliminácii e, skládok odpadu napríklad do roku 2020 a takisto zrušení e, príspevkov, takisto, aby sa presunuli pracovné miesta e, do ochrany životného prostredia a podobne. Ďalšie navrhy sa navrhujú pre využívanie aj pozemkov a podobne. Takže v kontexte stratégie 2020 cestovná mapa volá po mobilizácii nástrojov na báze alebo trhových nástrojov. Napríklad naša stratégia by chcela napraviť e, e, to, kde zdlnial trh a dostať ceny na tú reálnu mieru, tak aby zodrážali skutočné náklady a dopad na zdroje a tiež e, vlastne, aby aj konzumenti, aj producenti išli tým správnym smerom. Nové politiky by mali e, pomôcť pri vyvinutí e, primeraných e, cien energie, čo sa týka aj vody, čistého vzduchu, biodiverzity. Preto cestná mapa navrhuje, aby tá daňová záťaž bola prenesená na znečisťovateľov aby sa jednoducho eliminovalo také e, látky, ktoré škodia životnému prostrediu. Toto umožní e, daňovú konsolidáciu a zároveň domácnosti aj e, priemyselné sektory budú pod tlakom efektívnejšie využívať energie. Jednoducho potrebujeme nové nástroje na oboch stranách. Na strane dopytu aj ponuky. Na, na, na strane ponuky musíme sa snažiť získať viac z, menej, z menšieho objemu vstupov. To znamená, musíme koncipovať kritéria ekodizajnu. Na strane e, e, dopytu musíme vytvoriť e, lepší trh, ktorý, sa, e, e, ktorý zabezpečí trvalo udržateľný energetický vývoj. Diskusia ohľadom tých najvhodnejších cieľov a ukazovateľov, ktoré by ovplyvňovali rozhodnutie ako aj spotrebu, tieto otázky sa čoraz intenzívnejšie preberajú a zdá sa, že prináša táto snaha svoje ovocie. Ale ešte máme pred sebou veľa práce. Preto cestná mapa navrhuje vychádzať z prvotného ukazovateľa e, produktivitu zdrojov a vlastne vychádzať z prírodného kapitálu a sledovať dostupnosť materiálov, sledovať, aký je obsah uhlíka a ako to vyzerá s dostupnosťou zdrojov vody. Vypracovali sme e, rad konkrétnych ukazovateľov a chceme dosiahnuť vytýčené ciele, predovšetkým v oblasti odpadu. To dnes dokážeme zvládnuť, ale týmto nekončí. Naša cestná, cestovná mapa znamená e, e, proces, ktorý má zaangažovať čo najviac zainteresovaných strán a má z toho vzísť súbor spolahlivých ukazovateľov. Hovorí sa, že kríza ponúka príležitosti, ktoré neslobodno nevyužiť a kríza je príležitosťou na reformu politiky, aby sme mali našli e, trvalo udržateľnú cestu e, vystúpenia z energeticky e, náročného hospodárstva. Chceme završiť úspešne európsky semester. To znamená, členské štáty musia zapracovať tieto ciele do svojich národných programov reformy. Hovoríme o celom rade priorít, ale tie najaktuálnejšie sú, sú eliminovať environmentálne škodlivé látky, takisto a lepšie využívať zdroje, chrániť ich pred znečistením. Okrem toho musíme investovať do zelených technológií a do inovácie, aby sme skutočne vytvárali trhy pre udržateľné e, tovary a sekundárne materiály, aby skutočne sme boli úplne prepnutí na zelenú je veľmi dôležité aj cieľene využívať rozpočet a našim úmyslom je po pokračovať v environmentálne orientovanom programe Life Plus. E, prvé, e, prvé návrhy e, MMF pochádzajú od komisie. Môžeme si to rozobrať aj detálnejšie, ak by ste neskôr mali záujem. Chcel by som konštatovať, že Eh, si veľmi vážim eh, to, čo vy akcentujete, to znamená eh, tú environmentálnu stránku nášho rozpočtu. Dámy a páni, bez pochyby e, súhlasíte s tým, že máme pred sebou veľa práce. Ja sa spolieham na vašu oporu na tej dlhej ceste. Teším sa na vaše konkrétne návrhy, ktoré sa objavia e, počas e, zvyšku môjho funkčného obdobia. Funkčného obdobia. Ja začnem tým, že vám rozprávam príbeh. Pred mesiacom Guardian eh, eh, vyzval svojich čitateľov, aby napísali list babatku, ktoré sa narodila ako 7 miliardé dieťa takýto pozdrav. Vítajte a, a vítajte, e, malé babatko, a e, ospravedlňujeme sa za, e, za ten chaos, ku ktorému ste sa, do ktorého ste sa narodili. Ďalej nie sme si istí, čo sa ďalej udeje, ale práve vy môžete byť súčasťou tej generáciou, ktorá urobí prelom. Načúvajte hlasu vedcov a urobte niečo preto, aby sa veci zlepšili aj keď by to mal byť čo len malý krvočik v zlepšení. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár, pán Potočník, za eh, vaše vyjadrenie, za vašu prezentáciu týkajúcu sa toho, prečo potrebujeme Európy, Európu, ktorá efektívne využíva zdroje. Začali ste eh, UGOM a a ukončili ste to listom e, tomu e, dieťaťu, ktoré sa narodilo ako 7 biliardé v poradí. No a skutočne to je taký pekný výhľad do budúcnosti. E, zosumarizovať to možno slovami, že ide o cestnú mapu kolegia, e, to znamená komisie, nie len teda komisára pre životné prostredie a to je veľmi dôležitý aspekt práve e, pri e, koncipovaní rozpočtov na ďalšie roky, že skutočne akcentovať sa bude efektívne využívanie zdrojov. Považujem za e, veľmi e, dôležité, e, aby táto téma sa stala takou kľúčovou v každom semestri, aby sme každý rok si porovnávali, ako sme pokročili a takisto 7. environmentálny akčný program, ktorý nás čaká budúci rok, tak to by malo byť v súlade, v korelácii s touto cestnou mapou, aby sme skutočne dosiahli tie ciele vytýčené na rok 2020. E, viem, že záujem je veľký o túto tému. Začíname koordinátormi. Pán Zeber, 3 minúty. Ďakujem. Čas je tiež vzácný e, zdroj, ale e, vy ste predsedajúci, tak e, je aj úloho predsedajúca vytýčiť Matine mantinely. Ďakujem, pán komisár, za vašu prezentáciu. Myslím si, že ste predložili veľmi vecnú analýzu. Po vypočutí si tej analýzy, s ktorou sa vo veľkej miere stotožňujeme, ale ale e, bol, boli tam aj určité také negatívne náhľady. Ja sa domnievam, že treba pristupovať aj k otázke životného prostredia s pozitívnym náhľadom a to prinesie e, výsledky. E, čo sa týka stratégie pre Európu, ktorá efektívne využívania zdrojov, táto cestná mapa tá dostala požehnanie od celého kolegia, ale pýtam sa, keď hovoríme o témach vnútorného trhu, E, prečo e, sa častejšie nevyužíva právny nástroj nariadenia. Áno, máme e, mnohé smernice, mnohé predpisy, ale členské štáty sa veľmi petia a sú veľmi kreatívne, čo sa týka obchádzania alebo vyhybania sa plnenia určitých povinností. Uvediem jeden príklad, ktorý hovorí za obrovské rozdiely v implementácii, preto komisia musí práve z toho hľadiska implementácia byť tvrdšia v tom, aby presadzovala dôslednú implementáciu na strane členských štátov vieme e, z hľadiska zákonodárstva, práve nariadenie je tým najvhodnejším nástrojom e, práve e, pre zabezpečenie dôslednej implementácie. Smernica je na to príliš slabá, takže apelujeme na vás, aby ste sa nad týmto zamysleli, aby sme dosiahli lepšiu implementáciu. Potrebujeme ešte smernicu týkajúce sa bioodpadu a e, práve e, z hľadiska e, získavania energie z, týchto, z tohto bioodpadu. Toto je skutočne téma, ktorej význam neustále narastá. Komisia priniesla viacero návrhov ozelenujúcich v oblasti poľnohospodárskej politiky, v oblasti regionálnej politiky. To je chválihodné, ale treba sa opýtať, ako to bude vyzerať v praxi? Budú tie dotácie, ktoré, sú, ktoré majú nepriaznivý dopad na životné prostredie, budú ukončené, pozastavené, e, keď sa zamyslíme nad škodami. Napríklad vo vodnom hospodárstve tam je tým, e, tým veľkým e, porušovateľom práve polnohospodárstvo. Či chceme s tým niečo robiť? Myslím si, že čo sa týka koncipovanie takej základnej stratégie. E, je to pod vašim polcom. Zdá sa, že sme e, na správnej línii. Aj náš výbor chce samozrejme prispieť, ako to len bude možné. Ak ešte raz, teda z našej strany, strany chceme vyjadriť plnú podporu a apelujeme na vás, aby ste sa tak schopili e, z hľadiska odvážnejšieho postihovania členských štátov, ktoré e, pokrivkávajú v implementácii. E, ďakujem, pán komisár, hovorí pani McEvan zrejme väčšina e, ľudí, čo tu sedí, bude s vami súhlasiť, veď my sme environmentálny výbor, to je, e, to je naša kompetencia. Ja len rozmýšľam nad tým, či aj vaše posolstvo sa dostane trošku ďalej. Pán Florenc vám povie, čo sa deje v rámci rokovania ohľadom uh, elektronického a elektrického odpadu VEE. E. Rokujeme s radou, my vieme, aké sú tam problémy. My vieme, že máte pravdu v tom, čo hovoríte, ale vieme, že e, e, s radou budeme ešte dlho bojovať. Čo sa týka reformy politiky rybného hospodárstva a čo sa týka reformy polnohospodárstva. Tam sú nevyhnutné zmeny. Ja Eh, ako chcete dosiahnuť skutočnú zmenu? Eh, väčšinou počúvam, že vlastne nič sa tam veľmi nedeje eh, takže je dosť, dosť skeptický na to pohľad. Ako, ako sa vám darí v týchto reformných krokoch smerom na radu? Dnes ste hovorili o tom 7 miliardom dieťati. Financial Times hovorí o novej ére fosílnych palív preto sa pýtam, aký máte názor na tieto nové palivové zdroje? my chceme e, mať vlastnú e, správu ohľadom toho, e, toho pieskového tých zdrojov ropy v pieskových vrstvách a zrejme ten 7 miliardy občan bude žiadať určité vysvetlenia. Eh, pretože zdá sa, že nič veľmi sa nedeje. Ďalej mám veľmi konkrétnu otázku, možno nebudete mať na ňu odpoveď dnes. Eh, nazýva sa TCI, počula som až aj TCE. Je to tricho, tra, t, trichlor, etylen. Používa sa v rozpúšťadlách Štúdia v USA minulý týždeň poukázala na nepriaznivý dopad tejto chemickej látky na Parkinsonovú chorobu. Pokiaľ viem, je to podchytené v rámci RIČ a e, je silné tlak lobbystov z chemického e, sektora, ktorí chcú zabrániť tomu, aby sa táto látka dostala na čiernu listinu chemikálií v rámci RIČ takže e, rada vám poskytnem aj detálnejšie informácie, aby ste sa mohli na to bližšie pozrieť. Etylien, ja. So... Ďakujem. No dobre, trichlor, etylen, to sa aj zle vyslovuje, hovorí pán predseda. Pán komisár sa tým určite bude zaoberať. Chris Davis je ďalším koordinátorom za svoju frakciu. Ja si to prehodím s pánom Gebrandym, aby potom mohol odísť. No to je naozaj milé, že si takto vychádzate v ústrety. Ďakujem, pán predseda. Ke môžeme veľmi dobre hospodáriť s časom. Ja by som rád len doplnil niečo, čo povedala e, Linda. Áno, výbor MV bude pravdepodobne súhlasiť s návrhom komisie, pokiaľ ide o udržateľnosť a účinné využívanie zdrojov, ale potom je tu otázka, výboru pre právne záležitosti, aj ten by mal 100% súhlasiť. Údaje od komisára sú jednoznačné, je tam naozaj veľmi veľa pádnych argumentov na to, aby sme boli šetrnejšími pri využívaní zdrojov. Ešte keď neskôr vystúpim, tak spomeniem pár údajov. Je naozaj neuveriteľné, že ani z e, hospodárskych alebo ekonomických dôvodov nie sme teda hospodárnejší. Prechádzame hlbokou hospodárskou krízou a zdá sa, že každým dňom sa táto kríza prehlbuje. Za každým, keď sa pozrieme do novín, tak si to uvedomujeme. Ja som presvedčený, že jedným zo spôsobov, ako sa dostať z tejto hospodárskej krízy, je práve účinnejšie využívanie zdrojov. Je to tá udržateľnosť v tom všeobecnejšom zmysle slova. Len takáto európska ekonomika, ktorá bude udržateľná, ktorá bude účinne využívať svoje zdroje, bude schopná sa vymaniť z tejto hospodárskej krízy a stať sa konkurencieschopnejšou. A moja otázka na pána komisára. Ja viem, že zrejme budete so mnou súhlasiť, ale ako sa vám darí presvedčiť vašich kolegov, kolegov nakoľko sú oni presvedčení. Dokonca som počul, že táto cestovná mapa, o ktorej teraz hovoríme, tak bude pozastavená práve kvôli hospodárskej kríze. A ja si práve naopak myslím, že tento proces prijatia cestovnej mapy by sme mali urýchliť práve z dôvodu tejto krízy. Takže otázka, môžete nám povedať, ako hlboko sú presvedčení všeobecne komisári o tom a niektoré členské štáty, že je hospodársky nutné byť oveľa aktivnejší a lepšie tieto zdroje využívať. Mm, Dobre hovorí pán predseda. Ako vysoko alebo hlboko sú tí ostatní komisári presvedčení, je ich 26, ale ešte jedna otázka. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vítajte, pán komisár, medzi nami som veľmi rada, keď počujem, že Európska komisia je presvedčená, že to treba riešiť, že sa lepšie treba starať o naše zdroje a ich využívanie. Je to údajne aj týždeň EÚ e, pre odpadky z potravín. A zajtra budeme hovoriť o potravinovom reťazci na tejto pôde. Takže to je tiež veľmi podobná téma a ja som rada, že vyzerá to tak, že sa venuje väčšia pozornosť tejto oblasti veľmi rôzne môžeme využívať rôzny odpad. V obnoviteľných zdrojoch a v iných oblastiach myslím, že už je dosť legislatívnych nástrojov, Spomínalo sa tu, že viacej byrokracie či papiera. Ja si myslím, že viacej papiera nie je riešením. Ja si myslím, že musíme lepšie komunikovať s občanmi, robiť lepšiu osvetu a poučovať napríklad aj naše deti, ako lepšie využívať palivá. Takže tento týždeň je venovaný odpadu z palív. Ďakujem a ospravdlňujem sa za zlú akustiku v tejto sále, hovorí pán predseda. Dnes sa to nejak nedarí a technici to tiež nedokážu vyriešiť. Ďalší kolega, ďakujem pekne za vaše návrhy v tejto oblasti, hovorí pán Eckhout. My v tejto sále vítame túto problematiku, ale čo je kľúčové, je to, ako sa podarí toto predniesť ostatným, aby to vzali za svoje, a to nie len v Európskej komisii, ale aj členské štáty. Viem, že uvažujete o týchto ukazovateľoch energetickej účinnosti ako o súčasti tzv. európskeho semestra, pretože potom by to bolo veľa konkrétnejšie. A nás veľmi zaujíma aj to, ako sa vyrovnávate so stanoviskami ostatných generálnych riaditeľstiev a ja by som rád vedel, či tieto ukazovatele, o ktorých ste hovorili, či budú naozaj súčasťou európskeho semestra, pretože tým pádom by boli takou chrbtovou kosťou celej environmentálnej legislatívy a to by bolo dobre. A potom ďalšia téma, dane. Vždy, keď hovoríme všeobecne o zdanení, tak všetci sú za to, aby sa zdaňovalo využívanie zdrojov a nie pracovná sila, ale keď príde na chleba, tak sa to potom všetko niekde pozabudne. Tak ako to vyzerá s tou smernicou pri zdaňovaní zdrojov? Plánuje sa vôbec od v tom niečo? A tretia, konkrétnejšia ešte otázka, biomasa. Je to jedna z našich kľúčových tém, je to veľmi vzácný zdroj. Existujú rôzne politické koncepcie, ale využívanie biomasy v energetickom systéme to nie je ten najúčinnejší spôsob. Skôr, než sa to v tom konečnom, v tom konečnom štádiu spali, tak je ešte možné tú biomasu lepšie, účinnejšie využívať. V tomto roku sme počuli, že dostaneme kritéria udržateľnosti v oblasti biomasy, ale ešte zatiaľ žiadny konkrétny návrh nepadol. A musím povedať, že som trochu sklamaný aj skeptický, že návrhy idú skôr cestou vytvorenia jedného trhu a nie tou cestou vytvárania pevných kritérií na využívanie biomasy. Hovoríme o lepšom využívaní zdrojov, a pritom tá, tie udržiteľné, udržateľné kritéria v oblasti biomasy, to je práve to, čo potrebujeme. Teda nie nejaké riešenia, ktoré budú šité horúcou ihlou, ale niečo zásadného, všeobecného. A teraz Karl Heinz Florenc. Ďakujem. Vážený pán komisár, ten váš dokument ma naozaj veľmi potešil, ale aj som trochu sklamaný. pretože tento dokument by sa mal pojať aj dosť globálne a ja chápem, že v tej prvej predlohe alebo návrhu neformulujete všetky konkrétne kroky, kroky pardon. A keď hovorím s významnými predstaviteľmi európskeho priemyslu, tak aj oni mi poklepávajú po a hovoria, dobre to robíte. Ale keď príde otázka, že kedy začnú tie činy, alebo keď sa spýtajú, kedy priemysel musí urobiť konkrétne kroky, tak, kroky, tak potom je stále veľké mlčanie. Keď dostal som alebo čítal som aj nejaký dokument e, z priemyselnej oblasti, sú tam, ale je tam množstvo otáznikov, ale žiadne konkrétne rady alebo postupy. Takže pozrime sa na to, čo by ste vy, pán komisár, mohli urobiť, ak budete mať dostatočnú politickú podporu, ale tiež neviem, či ju budete mať aj v tomto výbore, pretože poznám kolegov, ktorí tu síce zdvíhajú hlasy, ale vo svojich krajinách a na ministerstvách ich nepodporujú. A to mi môžete veriť. Ja napríklad sa so svojím ministrom hádam. Aj niektorí kolegovia by sa mali veľmi intenzívne obrátiť na svoje hlavné, na hlavné mesta a urobiť väčšiu reklamu tejto problematike, pretože ak na členské štáty e, v tomto nepodporia, tak nedosiahneme nič. Takže Európska komisia by mala prejsť od slov k činom, aby do Ríma, do Berlína, do Paríža vyslala signál, že čo sa nám nepáči. A to je práve aj tá oblasť spracovania odpadu. Pozrite sa, ako postupuje implementácia v tejto oblasti, hoci predračník hovoril, že k tejto problematike by sme mali pristupovať optimistickejšie, no ale pán kolega, ja už som sa desaťkrát pýtal, zástupcov Európskej komisie aj generálneho riaditeľstva, ako sa táto smernica realizuje. A tieto dámy mi vždy odpovedali rovnako, takže potom ani nemalo zmysel tú otázku znovu klásť. A ja by som si naozaj želal, aby vedúce osobnosti mali jednu konkrétnu myšlienku a aby tu aj predniesli a zrealizovali. To, že nám členské štáty nepomôžu, to vieme. Kolegyňa hovorila o tom, aké je to zložité aj v inej oblasti. Takže by som bol rád, keby ste konkrétne pracovali na tých veciach, ktoré naozaj môžete ovplyvniť. Napríklad môžete ovplyvniť hierarchiu zo spodu. Môžete ovplyvniť to nešťastné dotovanie skládok odpadu môžete ovplyvniť účinnosť spalovien. Môžete toho urobiť veľa, ale ja vás naozaj podporím. No, ja už skončím, lebo Jolajnen už zdvíha kladivku, ale chceli by sme byť lepší. Dobre, pán kolega, ja som bol veľmi veľkorysý pri udelovaní rečníckého času. Vo výbore máme veľmi angažovaných, aktívnych kolegov. Angažujú sa nielen tu, ale aj vo svojich členských štátoch a počítame s tým. A teraz Judith Merkis má slovo, nech sa báči. E, e. Ďakujem. Pán komisár, Ďakujem za vašu prezentáciu aj za vašu ambicioznú správu a určite si myslím, že môžete počítať s našou podporou vašej ambície, pretože my sme rovnako ambiciozní, prípadne ešte aj viac vynikajúca myšlienka, aby sa toto stalo súčasťou európskeho semestra a aby jednotlivé krajiny podávali hlásenia o tom, aký dosahujú pokrok. Ja by som sa teda chcela spýtať, že znamená to, že ciele v oblasti recyklovania budú takisto súčasťou podávania správ? Môžeme teda už sa spodliehať na to, že budeme to mať každoročné správy? Ja viem, že vy dostávate takéto správy, ale či sú to už kľúčové ciele a čo sa týka kľúčových cieľov, chcete prejsť smerom k cieľom a nehovoriť už iba o zdrojoch, ale konkrétne využitie jednotlivých zdrojov vo vzťahu k nejakým konkrétnym cieľom, ako využitie pôdy, využitie zdrojov a tak ďalej. A tiež kolega Kauhajc Heinz Florence tu povedal, že vás chceme podporiť v otázke zákaz e, skládok odpadu. My sme už volali xkrát potom, aby sa zrušili e, skládky. A sa to nedalo pretlačiť cez parlament a chceli sme sa spýtať, povedať, že keď chcete otvoriť dvere, musíte zase nejaké iné dvere zavrieť, lebo inak sa tam nedostanete do toho správneho smeru. A ďalšia vec je, zákaz skladok, áno, chceme, to je fajn, ale tiež nemôžeme to, nemôže to skončiť tak, že napokon sa budú exportovať e, odpady a už vôbec elektronické odpady a podobne. Takže musíme zabezpečiť to, aby teda sa jednoducho odpad nevyvážal mimo EÚ. Takže akým spôsobom zabezpečíte toto, aby sa neudialo? Potom takisto je potrebné zabezpečiť aj hierarchiu v jednotlivých e, odpadoch, e, napríklad bioodpadoch, alebo hierarchia v oblasti súrovín by tiež bola vítaná vec. Akým spôsobom máme využívať e, tak výrobky, aby sme čo najlepšie využili ich hodnoty. Tým nemyslím nejakú konkrétnu povinnú hierarchiu, ale bolo by dobre možno sa venovať tejto otázke a pripraviť nejaké návrhy v takej oblasti a v neposlednom rade by sme takisto chceli vidieť aj nejaké výsledky k z strednodobého výhľadu. Hovorili ste aj o určitých e, daniach, e, daň, e, daňové otázky, sa tiež neudejú za deň, pretože my tiež chceme mať aj daňový základ, ktorý bude ako si udržateľný. Takže chcela by som vedieť, akým spôsobom si toto predstavujete z hľadiska časového harmonogramu predseda. Ďakujem pekne. Tento výbor zasada tento týždeň v Kalabrii, takže budeme môcť priamo s príslušnými zodpovednými za odpad priamo na mieste diskutovať. Teraz je e, pán Arzenis. Thank you, President. Uh, e, commissioner... Ďakujem, pán predseda. Vítajte, pán komisár, v tomto výbore. A je pravda, že zdieľame mnohé názory, alebo máme spoločné mnohé názory, ale ja by som trošku sa postavil na kritickejšiu um, um, líniu, lebo niekedy treba kritizovať aj priateľov. Myslím si, že tých, toto 7 miliard to je Ko? Myslím, že možno, že e, keď budeme čakať, aby ono niečo vykonalo, tak už možno, že bude neskoro aj pre to dieťa. Takže ja by som teraz chcela niečo povedať o biologickej rozmanitosti, pretože sme sa v Nagoji roz, e, zaviazali k určitým výsledkom. Potom, čo sa týka pobrežných vôd, len 70 z nich sú v akomsi priaznivom stave. Čo sa týka bio, stratégie biodiverzity, tá prvý cieľ je dvojnásobenie um, ehm, množstva prirodzeného habitátu a potom 40-percentné zlepšenie um, dru- z ochrany druhov. Ale čiže keď to zdvojnásobíme, už aj tedy už len budeme mať 34% zo 70% eh, tých chránených eh, habitátov a 25% eh, skutočne chránených druhov. Takže akým spôsobom chcete dosiahnuť tento cieľ do roku 2020? A aké ďalšie opatrenia by ste chceli naplánovať? Ja, vielen Dank. Wir freuen uns immer, wenn wir Besucher haben. Heute haben Ďakujem pekne. Máme tu aj navštevníkov. Dnes tu máme veľkú skupinu z Francúzska. Vítajte, ďalšia skupina tu je z Rumunska. Vítajte u nás našho, našho rumunského poslan. Potom tu máme ďalších e, stážistov, ktorí tuto tiež e, sa učia za tlmočníkov či prekladateľov. Tiež ich tu vítame. Ďakujem pekne.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 The Commissioner not, understands you, but the rest of this uh, whole was very interesting what you have been saying, but nobody. Veľmi zaujímavé si to povedal, čo si povedal, ale nikto ti nerozumel. <laughs> Máme slovinčinu tlmočníci? Not, okay, but Alvis is a polyglot person. Nemáme sloven, slovenčinu. Nemáme slovinčinu vonkoncom. Ospravedlňujeme sa, že nemáme slovinčinu. Viem, že si flexibilný, tak to nejako vybavíš. The beekeepers usually are. Thank you. Like the honeybees, uh, yeah. Mm. Two years ago, several candidates... Pred dvoma rokmi niekoľkí kandidáti na komisárov hovorili o potrebe zmeniť tú paradigmu. A moja otázka je veľmi všeobecného charakteru Kedy si myslíte už, že má nastať tá paradigmatická zmena, keď už tu máme dva roky komisiu a akým spôsobom ovplyvňuje ekonomická kríza túto vôľu zmeniť tú paradigmu. Vyčajne sú tu dve možnosti. Väčšinou v časoch krízy sa jednotliví hráči snažia extrapolovať alebo využiť to, čo majú v rukách a pokračujú ďalej starými modelmi. Ale niekedy, keď je dostatočne silná kríza, jednoducho musia, musia nájsť nové riešenia a zmeniť paradigmy. Vy ste spomínali tri veci, ako žijeme, čo jeme a ako sa pohybujeme. Tak ako je momentálna situácia, že sme ochotní zmeniť paradigmu v tomto kontexte. Predseda. Anne Westlund. Bola tu, ale už tu nie je, tak teraz Janeš Alte. Szépen, elnök úr! A... Tisztelt biztos úr! Ďakujem, pán komisár. Na konci vášho vystúpenia ste povedali, že politickí rozhodcovia alebo tí, ktorí rozhodujú v politike, by mali sa intenzívnejšie venovať otázke, ktorú ste sám rozvinuli a síce využívanie účinnejšie užívanie a využívanie zdrojov. To je veľmi správny prístup, ale nie len politici, ale všetci tí, ktorí prispievajú k vytváraniu rozhodnutí tak tí musia pracovať intenzívnejšie. Všeobecne platí, že vedomosti sú len príliš všeobecné a v horizont roku 2050 je príliš ďaleký pre všetkých. Dovtedy určite budeme mať možnosť o tom diskutovať. Ja vtedy budem mať 92 rokov, to je predsa len trochu ďaleko. A ja dúfam, že všetci ešte v tom roku budeme zdraví a teda žiť, ale rád by som niekoľko konkrétnych príkladov predniesol, pretože tieto konkrétne príklady existujú a na základe vášho vyhodnotenia by sme mohli tieto príklady využiť a menovať. Napríklad napríklad využívanie odpadu, elektronického odpadu. koľko osôb pracuje v tomto sektoru, aká je ich kvalifikácia, aké je množstvo a druh tohto odpadu. Napríklad, keď e, pozrieme sa na nejakú švédskú firmu, ktorá sa venuje spracovaniu odpadu, ale nielen odpadu z baní, ale aj z mobilných telefónov a teda ako by sme lepšie a účinnejšie mohli tieto naše zdroje využívať. To je otázka. Ďalšia možnosť alebo ďalší príklad. Zaznamenali sme v histórii európske katastrofy, napríklad v Maďarsku, tú katastrofu, tú nehodu s červeným kalom, určite si na to spomeniete ale tento červený kal to nie je len nebezpečná surovina, ale je to aj zároveň prvotná surovina. Existujú výskumy v Európe, ktoré hovoria, že železité minerálne látky, ktoré obsahuje tento červený kal, sa môžu recyklovať a následne využívať. A bolo by užitočné nad tým uvažovať. A to je otázka, ktorú vám kladiem tento výskum, ktorý už začal pred 20 rokmi v Európe, ako by sme mohli recyklovať, znovu využiť takýto červený kal a ako e, postupovať, aby takéto zdroje e, sa naozaj využívali, aby sa venovalo dostatok financií výskumu takýchto možností a aby sa to technologicky potom aplikovalo. Ja si myslím, že to by bol ten pozitívny príklad, ktorý by umožnil nájsť viac zdrojov a pomohlo by to aj politikom a zároveň by ukázalo aj občanom, aká je naša vôľa, aké sú naše ambície pri využívaní zdrojov, či už v priemysle, v polnohospodárstve, spracovateľskom priemysle a tak ďalej a tak ďalej. Ďakujem za váš úvod a informácie. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, vážení kolegovia. Moja prvá otázka je, že tých 5 cieľov stratégie 2020 a hlavne ten cieľ 2020 20 či sa splnia, či chceme splniť. Je to dôležitá otázka, lebo keď sa pozrieme na tie ciele každého členského štátu, tak sa dostaneme k záveru, že mnohé členské štáty globálne ciele EÚ jednoducho nedosahujú. A v, otázke, v otázke energetickej účinnosti členské štáty už konečne deklarovali, aké sú ich ciele? A ak tomu tak nie je, ktoré sú tie krajiny, ktoré to ešte neurobili? A ako budeme postupovať, aby boli tieto ciele záväzné? a k odpadu. Ja som bol spravodajcom k bioodpadu. Správa bola schválená v júni roku 2010 a otázka je, či Európska komisia chce pracovať na tejto téme. Bioodpad predstavuje 30 z celkového odpadu. Ak budeme viacej recyklovať a ak by sme napríklad produkovali kvalitný kompost, tak nielen, že budeme na jednej strane ochraňovať našu pôdu, podľa odhadov by to bolo 338 miliard eur potrebných e, každoročne na rekuperáciu pôdy a tak by sme prispeli aj k spoločnosti, k lepšej spoločnosti, ktorá viacej e, recykluje a zároveň by sme aj splňali e, ciele stratégie 2020 a ako je možné, že máme smernicu a neaplikuje sa, neplní sa na to, aby sme mohli mať napríklad využívanie bioodpadu na kompost, aby členské štáty splňali nie len to, čo už je zakotvené v smerniciach, aby sme išli aj to cestou správneho kompostovania. A tiež otázka, či Európska komisia alebo Európsky parlament chcú ísť cestou toho, aby smernice a legislatívy boli v tejto oblasti jasnejšie a zároveň záväznejšie. Ďakujem. Týmto uzatváram e, rečníkov. Máme tu dvoch rečníkov, Anna Vierska a Karl Schluter. Karl Schluter, ten ide prvý. Ak hovoríme o efektívnom využívaní e, e, zdrojov, e, Iterbium a ďalšie vzácné kovy boli v polovici 19. storočia zistené v blízkosti Štokholmu nažívajú sa vzácne zeminy a e, sú vzácne preto, lebo ich je málo a musíte vykúpať e, veľmi veľa horniny, aby ste to dokázali vyťažiť. A e, skutočne tu tá otázka efektívnosti je veľmi pertinentná ak, ak budeme neustále náročnejší na zdroje, tak vyprovokujeme konflikty na celom svete. Ja sa vás chcem opýtať, pán komisár, aké chcete prijať opatrenia, aké druhy daní by boli potrebné, alebo poplatky za ťažbu, e, ktoré by prospeli veci. Teda moja, e, to kľúčové slovo mojej otázky sú limity. E, e, väčšina aut z roku 1914 by e, vlastne e, spalila e, viac paliva, než je tomu dnes. Môj prvý počítač v roku 82 požadoval 14 W a teraz to je Takže to 82 to je stokrát rýchlejšie, ako bol v roku 82, ale zdá sa, že ako spotrebitelia chceme stále viac a viac a často to znamená viac aj viac energetických zdrojov. Moja otázka je nasledovná. Ako chceme zabezpečiť rast hospodárstva bez toho, aby narastávala spotreba energie a materiálov? Ak máme teraz taký prudký, e, prudkú mieru rastu. Čo to znamená o 50 rokov z hľadiska e, e, využívania zdrojov, ale skutočne toto geometrickým radom rastie z roka na rok. Ani si netrúfam odhadnúť, ako to bude vyzerať o 500 rokov. Isté, my nechceme mať ekonomiku, ktorá má vysokú nezamestnanosť, ktorá vlastne vytvára akési akési investičné bubliny, ale jednoducho zdá sa, že rast sa u nás spája s väčšou spotrebou e, zdrojov. Ale čo povieme tým štátom, ktoré sú e, veľmi chudobné a tie oveľa palčivejšie potrebujú zdroje než my? Aké máte na to odpovede? To je teda tá veľká otázka, hovorí pán predseda. Teraz Ania Weisgeber. Pán komisár, ja mám špecifickú otázku týkajúcu sa kvality vzduchu. Hovorí sa veľa o tom, že rok 2013 má byť rokom kvalitného vzduchu. Ja som pred nejakými e, e, rokmi e, bola na čele týmu, ktorý sa práve venoval problematika zaistenia čistoty vzduchu musíme, ak hovoríme o predchádzaní emisí, musíme zamerať našu pozornosť na zdroje týchto emisí e, a, a znečisťovania. Zdá sa, že tá situácia je neustála taká, že e, mestá v členských štátoch nemajú šancu dodržiavať vytýčené limitné hodnoty. Predovšetkým sa prekračujú hodnoty NOx teda chcela by som vedieť, čo plánuje komisia v rámci revízia, čo ak členské štáty alebo väčšina členských štátov nedokáže splniť tieto nové limitné hodnoty, veď už tie staré limitné hodnoty mnohé nenaplnili. Takže aké kroky e, e, podnikne komisia v tejto veci? Pán komisár, dostali ste veľmi veľa otázok, celkovo však možno konštatovať, že bol bola vám vyjadrená podpora. Určite v tomto výbore nemá nikto nič proti Európe, ktorá efektívnejšie využíva zdroje, ale určite takým leitmotívom tých otázok bolo čo bude ďalej. Ja som si povšimol, pán komisár, že ste si priebežne zaznamenávali otázky, robili si poznámky. Takže máte slovo. asi najvhodnejšie e, bude začať e, z tej všeobecnej roviny, teda e, aký je aktuálny stav a potom by som zareagoval na jednotlivé otázky. ak sa zamyslíme nad rozvojom v 20. storočí a porovnáme to so situáciou v 21 storočí, tak eh, zdá sa, že sme eh, veľmi, veľmi závislí od dovozu pri mnohých zdrojoch. Aký je teda eh, cenový vývoj 20. storočie? bolo storočie nízkych e, cien za komodity, ale prvé desaťročie 21. storočia je presný opak. Čiže ceny komodít e, prudko vyskočili. Väčšina firiem e, v najbližších 5 rokoch očakávajú nárast ešte razantnejší, narast cien komodít ešte razantnejší. Teda, ak hovoríme o takýchto globálnych trendoch eh, týkajúci sa zdrojov, ak hovoríme o dovozovej závislosti, ak hovoríme o, o e, e, pohybe cien. Ak hovoríme o tom, že tá nákladová štruktúra vo firmnom sektore taká, že mzdová položka eh, je eh, v rámci nákladovej štruktúry len 20 a materiálová zdrojová zložka je 45 ak hovoríme o efektívnom využívaní zdrojov, tak hovoríme e, o jednom kľúčovo, kľúčovej environmentálnej otázke, ale zároveň hovoríme aj kľúčovej otázke z hľadiska konkurencieschopnosti Európy. Mnohé veľké firmy, veľké aj stredne veľké, si to už uvedomujú a mm, oni si to už dávno uvedomujú, pretože vedia, e, že je to e, krv firmy, e, jednoducho tá životodárna krv firmy. No a veľké firmy koncipujú svoju dlhodobú stratégiu na základe hlavných megatrendov a jeden zjavný megatrend je orientovať sa na e, zefektívnenie využívania zdrojov. To je teda aktuálna otázka. E, otázka teda znie, ako zapracovať do našej politiky e, práve tú, tú, tú proaktívnu tendenciu v, v priemyselných sektoroch. Viete, mnohé asociácie, ktoré zastupujú jednotlivé priemyselné sektory vychádzajú z akéhosi spoločného najnižšieho menovateľa. V podstate by chceli zachovať status quo. No a A to je úplne, úplne nesprávne, zvrátené z hľadiska e, konkurencie schopnosti do budúcnosti a preto treba bojovať tomu, ak hovoríme o efektívnom využívaní zdrojov, e, tak to znamená, e, že budeme viacerí, ak nie všetci, tlačiť tým istým smerom. E, viete, musí sa to stať trendom na všetkých. Inak, ak nebudeme všetci alebo väčšina z nás tlačiť tým istým smerom, tak sa nič nepodarí dá sa, dá sa povedať, že e, už boli pobadané prvé lastovičky, ale e, fakt je ten, že ešte si to vyžiada veľa úsilia. E, budú, bude požadovaná ďalšia legislatíva, normalizácia, spolahlivé dáta, dosť dát. A to sú všetko veci, ktorým treba venovať pozornosť. Na to upozornil aj, aj kolega Neuser. No a fakt je ten, že sme na správnej ceste, ale v environmentálnom výbore hovoríme viac o problémoch hospodárskeho rastu, eh, než by v hospodárskom výbore hovorili o otázkach environmentálneho charakteru to je pravda a preto musíme e, sa ozývať hlasnejšie e, na e, Rade ministrov pre životné prostredie som povedal sám, že na ekofine sa hovorí o mnohých veciach, ktoré sa nás bytosne dotýkajú a, a pretože aj my pri našich rokovaniach berieme do úvahy hospodárske parametre, zamestnanosť, tak je to správne, ale e, práve v časoch krízy sa oveľa ťažšie hovorí o týchto environmentálnych aspektoch, než e, za príjemnejších, vhodnejších dôb, ale skutočne treba e, hlasnejšie volať po presadzovaní týchto environmentálnych tém. Veď je to e, určitá, e, určitý hlavný pilier nielen z hľadiska e, ochrany životného prostredia, ale aj z hľadiska hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti. Isté, mohli by sme hovoriť o tom, ako by mala, akým smerom by sa mala uverať naša politika a uh, že by sme sa mali pridržiavať tých vytýčaných cieľov. E, e, Richard, súhlasím s vami, že treba nahliadať na túto vec, vec pozitívnymi očami. Ja len súhlasím s tým. Pýtovali ste sa na to, prečo nemáme viac nariadení, prečo len smernice. Ja sám som si položil túto otázku, pretože skutočne e, členské štáty často pokrivkávajú v implementácii smerníc E, pokúsim sa odpovedať takto. Áno, zväčša e, dokážeme odsúhlasiť línie smery, ale členské štáty si vyberajú ten nástroj, ktorý je pre nich najvhodnejší a najvýhodnejší. Ale myslím si, že tú otázku, ktorú ste vypoložili ohľadom nariadenia, je otázka, ktorá sa stáva čoraz e, relevantnejšou. Vy ste sa dopytovali aj ďalší na dotácie toto by si zasluhovalo zo pár slov. Viacerí ste e, hovorili o, o tom období semestra. Máme dokument o tom e, celoročnom raste. A ja sa samozrejme snažím urobiť všetko preto, aby e, životné prostredie a aby tá logika súvisiaca s efektívnym využívaním zdrojov bola zakotvená v tej politike, e, ktorá sa koncipuje v komisii. Ja e, vlastne pracujem v troch líniách. Prvá línia dane. Ak hovoríme o daniach, tak e, do, trúfame si odporúčať členským štátom individualizovanie, aby, urobilo, aby urobili to či ono, aby vlastne preniesli to daňové zaťaženie, povedzme, tým smerom, aby sa tým podporila efektívnejšie využívanie zdrojov a že to musia zapracovať do svojich daňových politik, aj keď e, v našej kompetencii, v mojej kompetencii nie je daňová politika, ale musíme do toho tlačiť. Druhá línia. E, e, látky škodlivé pre životné prostredie. Uvedomujete si, koľko, aká je dotácia v Európe E, týkajúce sa firemných aut. Je, tá celková dotácia je 54 miliard v EÚ a to je obrovské číslo. Predovšetkým tých, v tej krízovej dobe, v ktorej sa nachádzame. Také je číslo za firemnými podnikovými autami. No a Mohol by som uviezť ďalšie a ďalšie príklady. Ja si myslím, že treba sa koncentrovať na odpad a na energie. A vlastne chcem vytvoriť ako si základnú matricu a tu rozširovať. Tretia línia, v ktorej sa snažím presadzovať naše ciele je e, oblasť vytvorenie vnútorného trhu pre environmentálne tovary. Ide o trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu. Toto je e, línia, v rámci ktorej e, chcem vyvíjať ďalšie a ďalšie úsilie. E, ja som už povedal v tom úvodnom slove, že chceme mašírovať touto cestou a e, e, dnes, e, keď hovoríme o tej správe o ročnom raste, je to koncipované Oli Renom a komisárom pre sociálne veci, to je pán Andor. A ja by som bol rád, keby Oli Ren, pán Andor a ja, keby my traja sme prezentovali tento systém, ktorého zložkou by bolo aj, aj environmentálne záležitosti Linda. Vy ste sa pýtali e, na to, aká je komunikácia s formáciami rady. Snažím sa spolupracovať, snažím sa e, veci presadzovať, ale ak chcete presadiť svoju vec, musíte sa zúčastňovať e, na mnohých fórach v rámci e, spoločnej polnohospodárskej politiky, v rámci rybného hospodárstva, v oblasti politiky súdržnosti. To sú všetko domény, kde sa nám, dovolím si tvrdiť, podarilo dosiahnuť dosť Čiže vniesli sme tam tie naše prvky, e, pretože to ide ruka v ruke s efektívnym využívaním zdroja, ak hovoríme o biodiverzite, o zachovaní e, biodiverzity napríklad vo, vo vodných e, tokoch, akvakultúra a tak ďalej. Ešte navštívim váš výbor ITRE a takisto e, som sa mal zúčastniť Rady ministrov pre hospodárskú súťaž, ale nedorazil som tam e, za, e, z veľmi záhadných dôvodov, komplikovaných dôvodov, bo je to celkom zaujímavý príbeh, ale nemáme dnes na ňo čas. No a to polnohospodárstvo Eh, myslím si, že eh, tam tiež je čo robiť, ale jedna vec je istá, že musíme komunikovať navzájom. Ak budeme prehovárať tých, ktorí sú už prehovorení, tak eh, tým veľa nedosiahneme. A ide o to, aby sme nesedeli spokojne len v našom. A v podstate ide o to, aby sme presadzovali tie základné atributy životného prostredia. E, to ide v ruka v ruke s dopravou, s energetikou, s priemyselnými sektormi, bez toho, aby aj oni e, e, pod, pridali ruku k dielu, tak sa nám nič nepodarí. Čo sa týka nových ropných zdrojov v pieskových, v pieskových vrstvách, Áno, venujeme tomu e, e, záujem, takisto e, vyhodnocujeme potenciálny dopad na sladiska využívania vody a pôdy. No a iné zložky komisie zadali viaceré správy zamerané sa na túto oblasť a takisto vlastne tejto novej forme ťažbe sa venuje pozornosť aj z hľadiska toho, aké škodliviny e, pritom vznikajú. Je jasné, že existujúce, exi, e, všetky existujúce e, nariadenia, smernice, ktoré sa musia dodržiavať aj v prípade tejto novej ťažby. Čiže to všetko je rozpracované. My sa snažíme získavať čo najviac informácií o tejto novej forme ťažby. Je to veľmi aktuálna téma a môžem vás len pres- utvrdiť v tom, že venujeme tomu nemalú pozornosť. No a čo sa týka schvalovania tej chemickej látky TCI, eh, ako viete, existuje zoznam. Ten zoznam je otvorený zoznam. Máme tam ku koncu budúceho roku tam budeme mať 136 látok, to je dohodnuté s komisárom Tánim. Zajtra na obed e, budeme e, preberať túto tému. Je veľmi dôležité, aby sme e, žili v v prostredí, ktorý je predvydateľné. Čiže ja sa snažím presviečať všetkých zainteresovaných o tom, že je dobre mať čo najbohatší ten zoznam, aby sme sa vyhli nepríjemným prekvapeniam, aby sme mali predvídateľnejší vývoj a, a to je dôležité aj pre chemický priemysel, aby, aby mali predvídateľnejšiu budúcnosť. Jedna z, e, z otázok e, v rámci tej cestnej mape pre energetické efektívnosti, tam je ten mantinel roku 2020. Nebudem to rozoberať. Takže potom, čo sa týka podnikateľskej politiky, ja som to vysvetlil ešte vo svojom úvode, len by som vám chcela povedať, že to, čo, čo ste počuli, nejaké reči o tom, že má sa odložiť cestovná mapa, dokonca mne sa to do uši tiež nedostalo. Takže to asi nie je pravda pani Anna Rozbach. Otázka plýtvania s potravinami je e, tiež jednou z tém, ktorým sa venujeme. Neviem, či viete o tej e, akcii, čo sme mali asi pred mesiacom. Ja som to spúšťala asi v dvoch krajinách. E, v tejto otázke a fungovalo to veľmi dobre. Bolo to určené práve na mladé rodiny a mladšiu generáciu a vlastne sme poskytovali um, cestovné nákupné tašky, ktoré takým uvoľneným spôsobom a pripomenuli, akým spôsobom máte dbať na to, čo kupujete, ako to nakupujete. Samozrejme, pretože jasné je, že informovaný zákazník je to najdôležitejšia zbraň, alebo je to najdôležitejšia zbraňou, takže na toto sa musíme sústrediť. Čo sa týka európskeho semestra, to som vám už hovoril, e, smernica o zdaňovaní zdrojov, tejto otázke myslím, že trošku preskakujeme obdobie. No, možno, že raz niekedy takáto bude, bude, ale momentálne na nej pracujeme. Ale myslím si, že keď to predložíme komisii, to bude veľmi zaujímavé. A biomasa, aj keď to nie je jednoznačne moju portfóliu, tá, ale tejto otázke venujeme neustálo pozornosť, tak aby kritéria udržateľnosti pre biomasu boli uplatňované. Takže myslím, že komisár eh, Oettinger, Oettinger a jedným z tých, ktorý je v prvej línii, nám na tom samozrejme veľmi záleží, ale ako viete, pre mňa sú jasné kritériá udržateľnosti podstatou. To je absolútne podstatné, alebo základ pre túto logiku. Karl Heinz. We started prečo sme vlastne k tomu pristúpili tak, ako sme k tomu pristúpili. Prakticky pred rokom nebola lepšia situácia pre tú, alebo neboli lepšie podmienky pre tieto samotnú efektívnosť zdrojov. Takže sme to chceli urobiť v nejakom širšom, nejakej širšej koncepcii. Isté, že, a, a že to pôjde nejakým spôsobom postupne v krokoch, v e, nejakých implementačných krokoch, inak ako absolútne s tebou súhlasím, že mali by sme byť konkrétnejší a naozaj o veci dbať. Ja si tiež myslím, že nemali by sme čakať na 7. spoločný 7. SPP, lebo medzi tým sa veci zmenia, vyvíjajú. Pracujeme už aj na e, otázkach e, z vody a podobne, eko, smernice o ekodizajne. To o tom budem vedieť trochu neskôr viac. Ale implementácia, teda vykonávanie toho, čo máme, to je niečo absolútne podstatné. Takže dúfam, že v rámci prechodu k 7. rámcovému programu sa posunieme týmto smerom. A samozrejme, že tento boj je tým najdôležitejším z, z bojov. Judith, čo sa týka cieľov pre recyklovanie a recykláciu, teda aby to bolo súčasťou semestra a súčasťou podávania správ. My to v správach máme, to sleduje agentúra ktorá je za to zodpovedná, takže toto je možné, ale nie všetky členské štáty plnia tie ciele, ktoré sme im ustanovili. Takže budeme vyvinúť väčšie úsilie, aby sa tieto ciele aj v oblasti odpadov dodržiavali, ale celkovo sa už e, smerujeme k takej filozofii, ktorá bude stále zavádzať viac a viac e, indikátorov a záväzných cieľov určite do roku 2013, ale budeme mať o tomto jasnejší prehľad. Zákaz skládok ja momentálne bojujem, ako vôbec vyriešiť e, nelegálne skladky. Niektoré krajiny majú skutočne ešte stále obrovské problémy s neškodňovaním odpadu a likvidácie odpadu máme niektoré krajiny, je ich len máličko, ktoré sa blížia k tomu, čo by sme všetci chceli mať, ale v niektorých eh, krajinách um, ide otázka toho, že eh, aby sa znižovala teda aby sa nezvyšoval podiel spalovania na úkor teda skládok, lebo to spalovanie tiež nie je riešenie nejaké ekologické. Takže my chceme znížiť množstvo skladok aj znížiť od spalovanie. Zákaz vývozu odpadov, to, čo navrhujeme, to je jasná pozornosť, aby sme nevytvárali akési sekundárne trhy v Európe. Ak by sme mali takúto možnosť a takúto potrebu, ako napríklad už máme v sektore ocele, pretože oni sa stiažujú, že exportujeme. Čiže keby sme mali taký ten druhotný trh s druhotnými surovinami rozvinuli, určite by to bolo, by to bolo, by to bolo super motor pre, pre naše ciele a pre naše riešenie našich problémov. Hierarchia surovín. O tomto sme zatiaľ neuvažovali. Ja mám za to, že v tejto chvíli by, sme, by naša pozornosť mala ísť tým smerom takým, ako hovoril Karl Heinz, že by sme implementovali to, čo už, na čo sme sa už zhodli, pretože toto je stále ešte len návrh komisie. Nezabúdajte na to a tým pádom ešte musíme získať členské štáty na našu stranu. Aj keď e, Ďakujem pekne. Keď, vám, keď s, e, s vašou podporou určite sa nám podarí teda ich získať. Ďalej, že či očakávam, že či sa splníme ciele. Ďalšia otázka. No už my neustále sledujeme, ako sa vyvíjame, i keď e, samozrejme aj pol roka je, je, je, je čas a, a dá sa povedať, že aj za pol roka môžeme byť inde ako pol roka predtým. Niektoré otázky, ktoré sa udiali v rámci spoločnej podporskej politiky a politike rybolovu, určite idú správnym smerom. Otázka je, či to je postačujúce. Myslím si, že asi by bolo treba urobiť viac. To by asi bolo také čestné hodnotenie. A jedna z vecí, čo očakávate a je uvedená v budúcom pracovnom programe, je takisto legislatíva o invazívnych nepriateľských druhoch? Takže myslím, že pol roka, rok po Nagoji už ideme tým správnym smerom. My sme urobili maximálne, čo sa dalo. Pripravili sme stratégiu pre biologickú rozmanitosť, pripravili sme ciele, stratégiu, momentálne prejednávame kroky s radou konkrétne, kde je pomerne veľmi dobrá atmosféra. Jediným skutočným problémom je problém, ktorý súvisí s integráciou do spoločnej polnohospodárskej politiky, respektíve a spoločnej politiky pre rybolov, čo sa teda má udiať, v akom poradí, alebo čo prvé, e, či sa dá to presunúť do oblasti um, viacročného finančného rámca a podobne. Takže to, tieto otázky ešte treba doriešiť. Myslím, že otázku Alejza som už odpovedal. Pán Ader, myslím si, že váš eh, príbeh bol ten istý príbeh, ktorý môžem okamžite podpísať, pretože recyklácia je vynikajúcim príkladom, ako môžete opätovne využívať materiály a ako sa týmto spôsobom dopracujete k alternatívnym riešeniam, ktoré sú často oveľa lepšie, než začať robiť niečo um, na zelenej lúke. Aj keď viete, že to budete robiť za okolnosti, ktoré sú vonkoncom nebezpečné a alebo ak, ak nie, nie, nie, že nebezpečné, minimálne nie sú až také ako extra nevinné tie látky niektoré. Takže musíme venovať sa aj otázkam toxických látok eh, v rámci našej pripravenej legislatívy. A otázka pána Fernandeza. Energetická efektívnosť. Áno, ako komisia my sme nedávno prijali Niekedy toto nie je celkom niečo, čo spadá pod moje pole pôsobnosti, ale prijali sme dokument, že je treba urýchliť veci a, alebo, uza, alebo zlušiť tú medzeru, ktorá v tejto otázke je. A to som sa už aj dohodol s komisiou a sme si hovorili, že keď Ehm, bolo by treba nájsť možnosť, ako by to mohlo byť aj, si, aj záväzná, záväzná smernica. Ďalej, biologický odpad. Čo sa týka cieľov, ja som o tomto diskutoval už x krát, aj som vysvetloval x krát e, dôvody, prečo nepotrebujeme na to osobitnú smernicu. To však ale neznamená, že my neuvažujeme o tom, akým spôsobom by sme chceli zaviesť v, naš- v rámci našej revízie e, ciele, ktoré sa budú týkať biologického odpadu. E, a potom ďalšia poznámka sa tiež týka toho, že niektoré členské štáty už celkom dobre majú výsledky v súčasnosti, či, e, čiže majú aj legislatívu, ktorá ich až tak veľmi nenúti a aj tak sa im darí oveľa lepšie než v e, iných. Ale cieľe, ako som povedal, e, sú predmetom úvahy. Ďalej, inovácie. V podstate máme dve dve, hlavné príbehy, keď e, hovoríme o produkcii alebo o spotrebe. E, čo sa týka produkcie je to e, definitívne ekodizajn. Myslím si, že mali by sme všetko preto urobiť. Ja si osobitne, osobne myslím, že je to veľmi silný nástroj. Viem, že niektorí sa obávajú, že to bude byrokratické monštrum, keď budeme prechádzať ďalej od energií, ale určite, keď budeme počas dizajnu produktu uvažovať, aké materiály sú používané, akým sa to dá recyklovať, ako sa to dá využiť opätovne, tak to je presne tá cesta pred. To isté platí aj pre informovaného zákazníka, teda to eko označovanie. Znamená, že nemali by sme mať nejaké také čísla na, na, na etiketách, ktorým nikto nerozumie, ale je tam treba, aby sú potrebné oznámy alebo informácie, ktorým spotrebiteľ rozumie. Ďalej. V histórii sa už veľakrát preukázalo, že často sa dá dosiahnuť viac, než v podstate očakáva človek. Pamätáte sa, že tá maltuská ekonomika Eh, pred niekoľkými storočiami povedal, že eh, populačný nás obmedzuje ekonomiku, potom boli také zaujímavé veci v, v históriách a keď eh, vznikli konské povozy v mestách a najväčší problém bol bol skonský trus v mestách, keď sa tam to tak rozmnožilo, až to chceli takmer zastaviť. Potom bolo ďalšie potom ďalšie, keď bola ropná, alebo keď bola uholná kríza v 70. rokoch, tiež tedy hovorili, že do 90. rokov alebo do roku 92 máme len už iba uhlie a podobne a nakoniec to tak nebolo. Čiže ja si myslím, že netreba tak nejako extrémne tlačiť. E, ja teda nechcem hovoriť, že nemali by sme sa sústrediť aj na teda nejakú ten účinok toho toho skoku alebo tej, tej zmeny. Ale myslím, chcel by som len povedať, že možno, že by sme mohli byť aj celkom prekvapení e, tým, ktorí sú v oblasti inovácií, keby sme im poskytli tie dobré signály, dostali by sme rôzne také inovačné nápady, že by sme z toho boli prekvapení, pretože priemysel jednoznačne potrebuje jasný signál a oni potom E, môžu vlastne sa presunúť e, od toho, akým spôsobom vyrábali za posledné de- dekády, tak sa môžu dívať niekde, niekde inde a hľadať iné možnosti. A myslím si, že práve toto je to, kam by sme sa, ako by sme mali postupovať. Napokon kvalita ovzdušia. Myslím si, že problém máme naozaj s kvalitou ovzdušia Preto som sa vrátil späť aj do kolegy a začiatkom roku, e, pretože som to o tom chcel diskutovať s kolegami, alebo ja to, to veci, túto vec nepretlačím bez väčšiu podporu uh, od tých, ktorí majú na starosti dopravu, alebo rybolov, alebo ostatných. A my sme sa nám, nám sa podarilo dosiahnuť dohodu, pracujeme na týchto návrhoch. To však ale neznamená, že že problémy noxov a tu ich častíc nejako sa vy, vypr, vy, zmiznú. Určite v otázke dopravy sa musíme sústrediť na také, akým spôsobom sa budú zabezpečovať dobré merania a potom tie skutočné problémy. Myslím si, že čo by malo byť e, centrom našej pozornosti je e, zdravie občanov. To je podľa mňa podstatné. A VHO, Svetová zdravotnícká organizácia, nám už hovorí, že aj naše normy, ktoré máme, je treba pritvrdiť. Keď e, sa pozrieme na to, čo všetko sme sa už za tie roky naučili, aké je silné prepojenie medzi životným prostredím a zdravím človeka, takže môžeme očakávať, alebo môžete očakávať, že je potrebné naozaj vážne k týmto otázkam pristupovať e, a keď e, dojde k porušeniu e, legislatívy, tak treba postupovať tvrdo. Ďakujem. Ďakujem. Vážený pán komisár, my vieme, že ste človek veľmi angažovaný, tak sa vôbec netrapte, že ste tak dlho odpovedali na všetky tieto otázky e, k téme účinnosti, účinného využívania zdrojov v Európe. E, náš výbor vás bude určite vždy podporovať a rovnako ako iné parlamentné výbory. A povedzte im, že sme hovorili veľa o konkurencie, schopnosti o možnostiach priemyslu a že dúfame, že aj oni budú tak zaangažovaní v udržateľnosti a ochrany ekosystémov. Ďakujem pekne za túto diskusiu a pripravíme sa hneď na ďalší bod programu alebo ďalšiu tému. A my vám želáme ešte veľa šťastia do budúcich týždňov a želáme vám, aby ste horizontálne mohli zaviesť všetky environmentálne témy do európskych politík. Okay, then we straight away come. Dobre, môžeme priamo pokračovať a dostaneme sa správa e, kolegu Gerbeniana Gerbrandyho. A je to tá istá téma, ktorú sme rozobrali aj teraz. Európa a efektívne, využi- efektívne využívajúca zdroje. Po tejto e, diskusii môžeme byť konkrétnejší, možno aj stručnejší. Jan. No dobré. Ďakujem, pán predseda. Nebudem ani toľko hovoriť, ale keďže je to významná téma, Mali by sme sa trochu pozastaviť pri tomto pracovnom dokumente a začneme samotným denníkom, alebo teda pozrime sa na tlač. V dennej tlači máme všade titulky, ktoré hovoria o hospodárskej kríze, o kríze eura a tak ďalej, a tak ďalej, o dlhovej kríze. Ale mali by sme dávať pozor, aby sme príliš sa nezamerali len na hospodárskú krízu a aby sme nezabudli na iné zmeny, ku ktorým dochádza. Čo skoro bude na planete 9 miliárd obyvateľov a čo je znepokojivé, že čím ďalej, tým viacej je ľudí, E, ktorí ale majú vyššiu spotrebu. To znamená, to prinesie aj všeobecne vyššiu spotrebu na planéte. Pán komisár spomenul klub z Ríma, alebo rímsky klub a dokument z roku 1972. Vieme, že naša planéta je príliš malá na to, aby dala toľko zdrojov, také bohatstvo zdrojov toľkýmto obyvateľom a je jasné, že do budúcnosti sa naše hospodárstvo musí zásadne zmeniť. Máme menej zdrojov z geologických, politických či iných dôvodov. Dôvody nie sú dôležité. Čo je dôležité, že tých zdrojov je čím ďalej tým menej a začínajú byť drahé. A práve tento nedostatok zdrojov je jedným z dôvodov toho, čo ja by som nazval zelená priemyselná revolúcia. Našimi hybnými silami je ochrana životného prostredia, environmentálna legislatíva a tretím hnacím motorom záujmy spotrebiteľov. Práve títo chcú čím ďalej tým viacej spotrebovávať zodpovednejšie a udržateľnejšie a čím ďalej tým viacej spotrebiteľov e, zodpovedne pristupuje k tejto veci. Aj v mojej otázke komisárovi som to už spomenul. Účinné využívanie zdrojov nemôže byť e, niečím alebo nie je niečím aktuálnym len preto, že teraz je hospodárska kríza. Malo by to byť niečo, e, čo je permanentné a ak Európsky parlament má vyslať nejaké posolstvo o využívaní, o účinnom využívaní zdrojov, tak je to práve v tomto momente a to, že treba čím skôr konať, oveľa účinnejšie a rýchlejšie ako doteraz. Vzhľadom na hospodárskú situáciu musíme spojiť síly s priemyselným sektorom a spolu hľadať cestu hospodárstva, ktoré bude lepšie využívať, účinnejšie využívať existujúce zdroje. Sme politici, ktorí musia konať, aby Európa bola účinnejšia, ale musíme to urobiť ruka v ruke s priemyselným sektorom. Všetci sme na tej jednej, na tej rovnakej strane, a ja vyzývam priemyselníkov, aby boli konkrétnejší. Ja som sa stretol s predstaviteľmi priemyslu, priemyselných asociácií a tak ďalej, e, s majiteľmi firiem. ale hoci aj sú aktívni, možno nevždy sú dostatočne presní a konkrétni, jasne nám nedefinujú, čo by sme my mali robiť, akí politici, aby sme dosiahli tú účinnejšiu Európu, alebo Európu, ktorá bude účinnejšie využívať zdroje. Niektorí dávajú určité príklady. Sú firmy, ktoré investujú veľa do účinného využívania zdrojov a odráža sa to aj v štruktúre ich výdavkov, ale prevládajú také sektory priemyselné, ako to povedal pán komisár, ktoré ako keby si neboli vedomé tejto situácie, alebo Jednoducho len obhajujú záujmy tých, ktorých živia. Čínska rada pre životné prostredie vydala správu a tam sa hovorí, že Čína potrebuje oveľa viacej investícií do udržateľného hospodárstva. A to môže vytvoriť 9,5 milióna pracovných miest v Číne a to isté platí aj pre Európu. Treba investovať do udržateľnejšieho hospodárstva. A ja žiadam od priemyselných asociácií a federácií, aby boli ambicioznejší, aby použili aj politiku cukru a byča. Tým cukrom by bola väčšia investícia do výskumu, vývoja, aby firmy mohli rozvíjať takú politiku, ktoré, ktorá bude umožňovať to, že budú lepšie e, využívať tie zdroje a potom tým byčom by bola e, tá daňová politika. Pretože ak budeme viacej zdaňovať znečisťovanie, tak môžeme e, potom menej zdaniť pracovnú silu. Takže je to taký dvojsečný meč. Dá sa takto využiť. Ja si myslím, že Európska komisia pri zadávaní cieľov je príliš pomalá. A aká je úloha Európskeho parlamentu? Mali by sme vplývať, tlačiť na to, aby sa konalo rýchlejšie. My ako Európania sme veľmi zraniteľní. My sme ten kontinent, ktorý veľmi závisí od dovozu surovín. A to by nás malo znepokojovať. V niektorých členských štátoch sa kumulujú rezervy, ale EÚ vôbec nie je na čele. Hoci napríklad nemecký priemysel toho urobil veľa, zlúčili sa federácie, aby e, lepším spôsobom manažovali pôdny fond. Ale prečo to nerobiť na európskej úrovni? aby EÚ bola silnejšia. Aký zmysel má robiť niečo na národnej úrovni, keď obchodná politika je už s kompetenciou celej EÚ a nie národnou kompetenciou. Mali, ja myslím, na určité konkrétne opatrenia. A poprosil by som vás, aby ste si preštudovali tie moje konkrétne návrhy, aby som mohol od vás dostať pripomienky, aby som to zahrnul do návrhu mojej správy uvažujem o opatreniach v obchodnej politike, v politike e, spracovania odpadu. Padli tu aj otázky na pána komisára, na ktoré on odpovedal. Ja si myslím, že naša stratégia spracovania odpadu sa príliš sústreďuje na to, že aby sme sa niečoho zbavili, miesto toho, aby sme sa na to pozerali ako na cenný zdroj, ktorý je možné využiť prečo by radnice e, mali platiť firmám za to, že zberajú odpad, namiesto toho, že by im tie firmy vlastne mali platiť peniaze za to, že dostávajú takýto hodnotný materiál. Takže si musíme zadefinovať presnejšie, konkrétnejšie, záväznejšie ciele. V súčasnosti sa produkt navrhuje tak, že potom vlastne nie je možné z neho e, recyklovať alebo použiť zdroje, ktoré boli použité. Ekodizajn je rozhodujúci. Potom potenciálne nebezpečné subvencie pre životné prostredie komisár spomenul. 54 miliárd eur pre auta, služobné auta vo firmách. Čo by sme mohli urobiť? Zadefinovať inak fiškalitu, daňovú politiku, tak by sme znížili e, znečisťovanie životného prostredia, lepšie využovanie zdrojov. Áno, máme nedostatok zdrojov, no tak musíme hľadať alternatívy pre zácne zdroje, lebo inak nedosiahneme ciele v oblasti obnoviteľných energií, ak naďalej budeme závisieť e, od e, poľnohospodárskej pôdy. A množstvo ďalších tém. Európsky semester. Pán komisár to spomenul a ja mu ďakujem za to, že bol taký rozhodný. Je to jeden z mála nástrojov pre hospodárstvo, aby členské štáty brali do úvahy účinnosť zdrojov a potom by sme mali viacej pouvažovať alebo lepšie inak zadefinovať náš spôsob spotreby. Nestačí len inovovať, aby sme dosiahli účinnejšie využívanie zdrojov. Nestačí len inovovať, musíme myslieť aj na to, ako spotrebúvame vrátane našich potravinových zvykov a návykov. Ako vidíte, v tomto zozname je veľa, veľa prvkov a bodov, Verím tomu, že mnohé budú prijaté a mnohé budú zaznávané v tomto parlamente, ale myslím si, že stratégia, nejaká stratégia môže byť úspešná jedine vtedy, keď berie do úvahy všetky aspekty. Áno, musíme viacej pomôcť priemyslu, aby mohol rozvíjať inovácie, aby mal zdroje, ktoré nie sú prítomné doma ale musíme skončiť so subvenciami či podporou, ktorá môže byť eventuálne nebezpečná pre životné prostredie. Musíme urobiť toto všetko, musíme sa dostať z tej našej pohodlnosti a ísť do tej ťažšej etapy. A záverom, to, že sa hovorí, že sme hlbokej hospodárskej kríze, alebo že sme na začiatku revolúcie, priemyselnej zelenej revolúcie, v každom prípade musíme konať rozhodnejšie a rýchlejšie. A možno aj rýchlejšie, než si to želá komisia či rada. Nám ako parlamentu pripadá úloha urýchliť proces postupu k účinnejšiemu využívaniu zdrojov. S veľkým záujmom a netrpezlivosťou budem očakávať vaše pripomienky a otázky. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem za pracovný dokument, ktorý obsahoval veľa e, e, podnetných prvkov pre našu neskoršiu správu. E, spomenuli ste celý rad nástrojov a smerov ktoré musíme vziať v úvahu a veľmi správne ste poukázali na úlohu nielen priemyselného sektora, ale aj spotrebiteľov. Aj tí sa mus, musia zamyslieť nad e, trvalo udržateľným konzumom. Máme pred sebou nejakých 20 minút na túto diskusiu kto ďalší sa hlasí do diskusie? Ak nik, tak môžem uzavrieť e, zoznam rečníkov. Zapísal som si tých, ktorých mám na zozname. Začnem e, Karl Heiss Florencom, ten vybehol. Takže Judith Merkens, máte slovo. Ďakujem. Chcem sa poďakovať kolegovi za ten výborný pracovný dokument a za všetky vaše myšlienky. Chcem podporiť vás aj ambície komisára. Väčšina členov tohto výboru si vytýčujú rovnako ambiciozne ciele a rozhodne vás podporujú vo vašom snažení ako už bolo povedané komisárovi Potočníkovi, e, otázka sa vstojí tak, ako chceme tieto ambície e, pretaviť do praxe. A otázka je, či máme dosť nástroje, či máme inštrumentárium na naplnenie týchto ambicioznych cieľov. A myslím, že tam sú rezervy, a asi je všetkých, náš, všetkých nás cieľ e, dosiahnuť e, ozelenenie. No ale ako sa dostať k, tý, k tej zelenšej budúcnosti, to nie je celkom jasné. Mohli by sme sa zamyslieť nad systémom, nad systémom um, E, tzv. E, tých, ktorí idú dopredu, alebo tí, ktorí sú takými priekopníkmi. Niektoré štáty by mohli byť priekopníkmi. Existujú e, také zoskupenia, také klastre v Európe, ktoré sú takými priekopníkmi, ale akoby sa od nich nedostávali informácie ďalej. Máme toľko etiket označení, ekooznačenie, označenie trvalo udržateľného vývoja. E, napríklad spotrebitelia sú z toho zmetení. Napríklad ten zelený, ten zelený bod, e, ten, ten Európ, tá európska ekoznačka, e, ako si, ako si stráca na zrozumiteľnosti. Myslím, že spotrebiteľom treba dať viac informácií a menej rôznych označení, v ktorých je už trošku zmetok. Ja plne súhlasím s vami v tom, že správanie, spotrebiteľské správanie treba analyzovať, pretože je veľmi dôležité na dianie. Informácie sú potrebné, označovanie je dôležité, ale stimuly, stimuly a motivácia, tam e, je kompetencia v rukách členských štátov. E, teda v tejto súvislosti sa pýtam na dane, na daňové mechanizmy. Ja plne súhlasím s vami, že musíme odstrániť dotácie, ktoré sú v rozpore s trvalo udržateľným rozvojom. Chcem sa opýtať, kto, e, kto má v kompetencii odstraňovanie e, alebo e, zmierňovanie takýchto dotácií. Dá sa to dosiahnuť touto správou, alebo vôbec ako sa to dá dosiahnuť? Hovorili ste o inovácii, to samozrejme podporujeme o týždeň, bude mať komisia ten veľký program v oblasti výskumu a inovácie do horizontu roku 2020. Je veľmi dôležité, aby tieto eh, aby tie naše podnety a myšlienky sa zakotvili v tom dokumente výhľadovom do roku 2020. Ďakujem pekne za vaše vystúpenie. A teraz máme ďalšieho rečníka. Zdá sa, že je to, e, teraz pán Ejkur, zdá sa, že je to celoholandské podujatie. Áno, ak hovoríme o inovácii, e, to je veľmi obľúbená téma holandianov e, a takisto trvalo udržateľný rozvoj. Ďakujem za ten vynikajúci pracovný dokument. Myslím, že ste dokázali podchytiť tie kľúčové atributy a je samozrejme, že je teraz zrelá chvíľa na to, aby sme urobili konkrétne návrhy. Veď všetci súhlasíme s agendou a súhlasíme s tým, že treba zefektívniť využívanie zdrojov, ale e, pri slovách to končí. Nie sú žiadne konkrétne opatrenia. No a Európsky parlament musí veľmi jasne formulovať smerom na komisiu a radu to, že ak to myslíte vážne, tak musíte postupovať rýchlejšie, než navrhuje komisia. Samozrejme, stanovenie cieľov je veľmi dôležité a tie ciele sú vo vašom pracovnom e, dokumente, ale musíme si akési podciele stanoviť aj s termínmi. E, e, hovorili, hovorili sme o skleníkových plynoch, Treba mať ciele aj e, pri používaní vody, e, pôdy a tak ďalej. To znamená celý ten cyklus, ten životný cyklus. To znamená aj importy, exporty. E, tie ukazovatele treba skutočne podchytiť, pretože veľmi často tie naše problémy exportujeme mimo EÚ. EPE by malo byť veľmi konkrétne z hľadiska využívania materiálov vody a pôdy. Ďalej by som uvítal veľmi jasne formulované návrhy EP ohľadom e, akéhosi posunu v daňovej politike. A na to už poukázal pán komisár. Mzdové náklady e, e, počas posledných rokov rastli 200-násobne, ale A, a, a tam to bolo eh, materiálové eh, materiálový skok bol 40 Myslím si, že teraz narážame na problémy. V našich ekonomikách máme vysokú mieru nezamestnanosti, avšak eh, zároveň aj vysoký stupeň závislosti na dovoze materiálov. A to znamená, tá daňová politika by mala byť presunutá z pracovnej sily na e, zdroje. Myslím si, že EP by malo byť e, veľmi explicitné práve pri tej daňovej politike. Myslím si, že treba e, vítať tento návrh. Musíme rozbehnúť tú diskusiu pretože e, treba sa dopracovať ku konkrétnym návrhom. Ja sa teším na spoluprácu s vami ako so spravodajcom a očakávame veľmi konkrétne návrhy ohľadom cieľov, ohľadom daňovej politiky a sektorové odpadové a, e, e, politiky. No ale v podstate kľúčom je mať konkrétne návrhy, lebo inak budeme mať opäť peknú správu, ktorá sa len položí na kvopku iných, iných e, správ. A bude to plitvanie zdrojmi. Ďakujem. Teraz Oreste Rossi. Sí, grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Výnimočne súhlasím s kolegom zo Zelených. Áno, keď hovoríme o tom, že máme tu množstvo dokumentov s peknými návrhmi, ale realizácia je vzdialená. K spravodajcovi by som povedal, že ten prvý prístup k tejto práci alebo k tomuto dokumentu, tak jeho práca bola veľmi dobrá, hoci sú tam niektoré otázky, ktoré sú podľa môjho názoru potrebné. Je potrebné ich trochu vyjasniť, mám niekoľko bodov, ale nechcem zachádzať do detajlov a pošlem to písomne, ale keď hovoríme o posilnení obchodných výhod a pre výrobcov, ktorí rešpektujú životné prostredie, tak by sme to mali lepšie zadefinovať. Platí to len pre európskych producentov alebo aj pre výrobky, ktoré sú dovezené, napríklad, spomeňme konkrétne Čínu. Viete veľmi dobre, že aké firmy vyrábajú napríklad papier, hračky a tak ďalej, za akých podmienok v Číne všetok odpad sa len tak vypušťa alebo skladuje, je tam množstvo nelegálnych skládok alebo odpad sa vypúšťa do riek. A čo urobíme s takýmito výrobkami? Necháme ich vstúpiť do Európy? alebo spravodajca žiada, bude žiadať od komisie, vážená Európska komisia, budeme brať do úvahy aj zákaz e, tej špiny alebo toho odpadu, tak ako sa to robí v Európe, tak by sa to malo aplikovať na všetkých. A čo povieme ešte potom Európskej komisie, keď ona hovorí, že snažme sa ísť e, tou cestou, že radšej neznečisťovať, ako znečisťovať. Ale čo povieme tej Európskej komisii, ktorá sama predložila smernicu o tom, že navýši minimálne dane na 81% v prípade metánu a to je organický derivát, ktorý najmenej znečisťuje a tam sa dane zvyšujú, no tak na čo toto poviete ako spravodajca, ak chceme zdaňovať viacej toho, kto viac znečisťuje, tak musíme potom zdaniť viacej tých, ktorí produkujú iné znečistujúce látky než metán keď sa hovorí o znečistení, čo urobíme napríklad so stanicami, ktoré spalujú, alebo e, so spalovňami, ktoré spalujú drevené pelety a podobne. Čo, zavrieme ich vzhľadom na to, že znečistujú e, malými čiastočkami alebo emitujú príliš dva, veľa CO2? Čo urobíme so všetkými týmito zariadeniami, ktoré sme doteraz financovali? Povieme, že sme sa pomýlili a prestaneme ich financovať a uzavrieme ich? tak na toto všetko treba niek- niečo povedať. Ja by som samozrejme rád prispel k odpovedi na tieto otázky, ale potom ďalšia veľmi vážna otázka. Koncentrácia malých e, čiastočiek. Máme určité limity, ktoré sa aplikujú pre celú EÚ ale vieme, že napríklad Taliansko, Francúzsko, Nemecko a tak ďalej rozvinuté priemyselné krajiny nemôžeme jednoducho konkurovať takým e, krajinám, ako je Fínsko. Tie e, prevýšenia limitov v prípade PM5 alebo 10, e, vieme, že tieto limity my nesplňame. Ak sa tieto limity stanovia, tak my budeme musieť uzavrieť celé oblasti v Európe, napríklad v Taliansku, v oblasti Emília Romania sa urobil výskum a v tom prípade by tam v tejto oblasti museli ukončiť s celou priemyselnou výrobou, pretože stačí, aby e, vietor presunul e, to znečistenie e, z Lácie alebo z Lombardie a už sú prekročené limity. Tak ako budeme postupovať v takýchto prípadoch? Ďakujem pekne. Ne, nechceme samozrejme eh, zachádzať do ďalších detajlov. Koho tu máme? Pán Richard Zeber. Eh, ďakujem za slovo. Eh, Karl Heinz, náš tieňový spravodajca, si odbehol, tak ho zastúpim. Ak hovoríme o efektívnom využívaní zdrojov, tak poprvé musíme e, mať na mysli environmentálne ciele a e, na druhej strane musíme mať na mysli hospodárske e, potreby Myslím si, že to efektívne využívanie zdrojov, eh, to ide ruka v ruke s nákladmi, tam ceny, eh, ceny týchto zdrojov veľmi narastli. A podľa toho, ktorý cieľ dáme do popredia, musíme sa zamyslieť nad tým, akú chceme cenovú štruktúru ovplyvniť alebo neovplyvniť. Toto sú také základné politické otázky, ktoré si musíme položiť. Myslím, že sú oblasti, kde máme cenové signály, e, z toho sa treba ponaučiť a tam netreba zasahovať, regulovať. Ďalšia oblasť, čo sa týka e, čistej vody, čistého vzduchu, tam ako zákonodarcovia máme veľmi konkrétne vytýčenú úlohu ale ak hovoríme o, o, o takých statkoch ako čistá voda, čistý vzduch, existujú regióny v Európe, kde tie podmienky sú úplne odlišné. A, a ak hovoríme teraz o vodných zdrojoch, ak by sme si tu stanovili príliš vysoké e, ciele efektívneho využívania zdrojov, tak bolo by to kontraproduktívne a bolo by to v rozpore cieľom. To, to sa netýka e, čistoty vody alebo e, ekologickej chemickej kvality vody, ale extrémne znižovanie spotreby, to by nebolo rozumné. Myslím si, ak hovoríme v tej všeobecnej rovine, ako ekodizajn a tak ďalej, musíme e, veľmi citlivo narábať s tým, s tým prístupom, že jedno riešenie, jeden, jeden muster, tak povediac, je vhodný na všetky druhy zdroje. To tak nepôjde. Chceme aj presadiť tú politickú akceptáciu Eh, ak hovoríme o efektívnom využívaní zdrojov, musíme sa zamyslieť nad tým, eh, na čo sa chceme zamerať, aké mechanizmy máme k dispozícii a o to sa budú odvíjať aj vytičované ciele, či sa to má stav, eh, vzťahovať len na určité sektory, na časť sektora. Musíme skutočne veľmi citlivo postupovať, veľmi dôkladne zvážiť každý krok Myslím si, že v, tý, v tej všeobecnej rovine tam sa všetci zhodneme, ale keď ideme do detajlov, tam musíme skutočne veci dobre zvážiť. Za veľký úspech komisie považujem tú optimalizáciu eh, v rámci regionálnej politiky, politiky rybného hospodárstva, polnohospodárskej politike. Eh, eh, tá optimalizácia znamená, že sa vnášajú do všetkých týchto oblastí tie prvky environmentálne a je našou úlohou tohto výboru v parlamente, aby sme skutočne podržali komisárov, tých, ktorí presadzujú tieto ciele Teraz pán Robie Mieš, ktorý je z DG životné prostredie. Máte slovo. Yeah, thank you, uh, President. I, I would... Ďakujem za slovo. A ja by som sa chcel poďakovať spravodajcovi za eh, vynikajúcu, eh, vynikajúci prvý koncept pracovného dokumentu, eh, ktorý vlastne obsahuje e, veľmi zaujímavé vytýčené línie. Chcem sa poďakovať e, rečníkom, e, tým, ktorí uviedli niekoľko konkrétnych návrhov. Pán Garbandy, za komisiu môžem prislúbiť toľko, že aj komisia si uvedomuje naliehavosť tejto e, otázky a e, si uvedomujeme, že potreba, e, je potrebné prejsť ku konkrétnejším krokom a chceme presadiť v praxi cestnú mapu. A tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v EP práve v tomto snažení. My si uviedomujeme naliehavosť a tá naliehavosť je odrazená v našej túžbe koncipovať ciele a ukazovatele do, do roku 2013, ako povedal pr- posledný rečník. E, je to veľká výzva e, stanovenie tých cieľov a ukazovateľov. A to si komisia plne uvedomuje, uvedomuje a obzvlášť, ak navrhujeme nejaké ciele, tak tie sa musia odvíjať od vyhodnotenia dopadov, predovšetkým dopadov na jednotlivé sektory, na jednotlivé členské štáty. To treba všetko vziať v úvahu a chceme e, e, mať akceptovateľný výstup. Takže ďakujem vám ešte raz a teším sa na spoluprácu v tejto oblasti v tejto náročnej oblasti. Ďakujem. Dann meine ich, haben wir zwei... Tak, Myslím si, že mali sme tu dva a pol hodiny intenzívnej diskusie o efektívnosti zdrojov. To bolo určite veľmi dobré, pretože to je naozaj kapitálna téma. Um, pán Gebrande počul všetko, si všetko vypočul a potom budeme môcť pripraviť návrh správy v budúcom roku a my potom o tomto budeme naďalej diskutovať. Ešte treba niečo doplniť, alebo môžeme už pokračovať ďalej. Pán predseda, len by som stručne chcel povedať, že bolo to veľmi hodnotné vypočuť si názory kolegov a samozrejme, že politický boj bude predovšetkým o o cieľoch, o, o daniach, o cenách, ako som povedal už vo svojom úvode. Musíme jednoducho bysť tej ulity nášho komfortu a hľadať v inom spektre. Verím, že aj kolegovia sú ochotní taktiež e, hľadať v inom spektre a jednoducho je treba hľadať nové originálne myšlienky, Takže som takisto veľmi presvedčený z toho, čo som počul, že sa nám podarí vypracovať alebo rozpracovať niekoľko z týchto myšlienok. A môžem takisto aj pána Ekauta uistiť, že mám zámer pripraviť veľmi konkrétny návrh správy. Ďakujem, pán predseda. Predseda, ďakujem pekne za celú túto prácu a týmto sa dostávame k ďalšiemu bodu programu. Ďalšia veľká téma, ktorá sa týka nízkouhlíkového hospodárstva do roku 2050. Máme tu e, spravodajcu z liberálov z ALDE, Chris Davis, ktorý tomuto obenal práce. Nož a teraz dávame slovo Chrisovi Davisovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska únia nemá žiaden záväzok znížiť emisie CO2 po roku 2050. Spoliehali sme sa na situáciu takú, že budeme mať medzinárodnú dohodu ešte predtým, než príjmeme nejaké ambicioznejšie opatrenia. A my sme teraz musíme akceptovať, že jednoducho medzinárodná dohoda je vysoko nepravdepodobná, aspoň v, v takých líniách, ako sme si my predstavovali v blízkej budúcnosti. Ale nie je to iba otázka znižovania emisí CO2. Aj keď sme už e, znížili asi 12 ale to, čo robíme v Európe, mali by sme byť lídrom, mali by sme byť ukázať príklad, byť príkladom toho, že sa dajú vyriešiť svetové problémy. Ale nejde iba o to, ide záleží na tom predovšetkým to, na tom, že či sme schopní dať nejaký stimul našemu hospodárstvu a musíme našej ekonomike európskej jednoducho dať jasný, jasný, jasný motor do budu- a jasný e, dôvod investovať do budúcnosti. Keď sa pozriete na energetický sektor, tak eh, prakticky väčšina firiem chce investovať do obnoviteľných zdrojov a preto chcú, pretože vlády sú ochotné ich dotovať, eh, ale je veľká neistota, čo potom s tými fosilnými palivami. Áno, momentálne ešte cena za rozvoj eh, fosilných palív na báze nákupu CO2, e, povoleniek na emisie CO2. Je to celkom, e, je celkom atraktívnou možnosťou, ale nikto si nemyslí, že budete budovať elektráreň a predpokladáte, že za 40 rokov bude rovnaká e, situácia pre, ľudia prečo, očakávajú, že budú platiť miliardy za, za, za prostriedky a zostane im jednoducho mm, technológia, ktorá bude absolútne zastaraná, pretože sa už jednoducho nebude dať použiť e, za 40 rokov. A musíme, musíme investorom teda dať jasnú líniu, jasnú predstavu a ten, táto cestovná mapa by mohla poskytnúť rámec pre Európsku komisiu, ktorá by mohla pripraviť konkrétne návrhy pre budúcnosť. Toto je skrátka správa, je obmedzená predovšetkým počtom slov, ktoré parlament e, uplatňuje a predpokladám, že tam budeme mať e, veľké množstvo pozmeňujúcich návrhov. Poskytol som to ostatným poslancom. Tiež sa teším na ich návrhy, takisto vo výbore pre e, priemysel, pretože tí sú takisto spolu zodpovední. Oni budú hlasovať tento týždeň za ich časť a z tých kompromisných návrhov, ktoré som doteraz mohol vidieť, tie idú tým smerom, ktoré budú prijaté aj v tomto výbore. Jasné alebo podstatné veci alebo podstatné prvky tej správy je schváliť teda návrh e, cestovnej mapy, ktorú pripravila komisie a potom tie mílniky či tie ciele, ktoré navrhla do roku 2030, 2040. Verím, že keď by komisia dosiah, dostala radu na svoju stranu, tak by to určite mohol byť veľmi dobrý základ budúcich politik. Potom druhá vec je, že musíme jednoducho zabezpečiť e, nejakú zmenu v systéme obchodovania s emisiami, pretože to je náš kľúčový nástroj, alebo bol videný ako kľúčový nástroj a pritom nie je schopný tlačiť investície do, e, do nízkych emisí CO2. Minulý piatok sa e, emisia CO2 dostala na najďalšie minimum 9,30 eur. A myslím si, že už všetci sme si mysleli, že to bude asi 30 eur za tonu. A investori všetci počítali s takouto cenou za emisie, ale momentálna cena je jednou tretinou z toho, takže to je úplne oveľa nižšie, než sa očakávalo, takže musíme jednoducho nastaviť ETS tak, obchodovanie s emisiami tak, aby to jednoducho tlačilo e, investície. Musíme jednoducho pritvrdiť aj tie limity a musíme k tomu upraviť aj tie dlhodobé ciele, ktoré boli 1,7 ročne. Na tejto úrovni nie je možné dosiahnuť zníženie 80 do roku 2050. My to nemusíme urobiť teraz hneď, my nemusíme povedať, že musíme okamžite zvýšiť cieľ, ale musíme povedať, že bude sa musieť zvýšiť, budeme musieť určiť nejaký dátum, kedy sa to zmení, 2020 alebo kedy, tak aby investori mali istotu. Je tu niekoľko otázok, e, tak určité kontroverzné otázky, ktoré by som vám chcel nastoliť, alebo o ktorých vás som chcel informovať. Teda, teda prvá, prvý prvok, ktorú, ktorý ja navrhujem, je teda ako pritvrdiť e, obchodovanie s emisiami. To znamená, že je treba určiť základnú cenu pre obchodovanie s emisiami. Komisia nie je veľmi za to, pretože keď e, dáte nejakú cenu ktorá by bude, má, je, má byť minimálna, tak viete si predstaviť, že väčšina ľudí povie, že keď máte minimálnu cenu, tak treba stanoviť aj maximálnu cenu a veľká šanca je, že minimálna cena bude na tej úrovni 9,30 eur. Takže ja by som chcela, lebo táto cena, nechcem teda povedať, že by sme mali e, ustanoviť túto cenu na miere, na ktorej sme by dúfali, že bude, ale jednoducho musíme dať tomu taký, taký nejaký stimul, aby ten trh neskolaboval aby sa úplne zrušili investície. Je mi to ľúto, pretože zo všetkej tej práce, ktorú sme urobili v oblasti emisie a obchodovania s emisiami, výsledky nič z toho nepriniesli. Potom ďalšia vec je o, vec, o ktorých ja mám sám povinnosti a to je návrh toho, čo by mala komisia predložiť, teda nové ciele pre obnoviteľné zdroje energii do roku 2030. Ja mám sám pochybnosti, pretože ani, hoci vidím e, výhodu toho, že keď dáte nové ciele, tak to by malo e, tlačiť e, nejaké nové výsledky. Malo by sa mala by to teda so sebou aj niesť veľké náklady z verejných peniazí, ale keď zároveň máte konkrétny cieľ, že chcete e, taký podiel obnoviteľných zdrojov, tak tým pádom máte trh normálny fungujúci E, konkurenčný trh, kde je hospodárska súťaž, lebo ste niečo určili. Tak to je veľká diskusia. Ja e, som síce otvorený diskusii, ale nie som si istý, že či takéto ciele sú, e, alebo či sú účinné a či to je správne. Potom ďalší prvok je, že či by sme nemali vyčleniť niektoré prostriedky, ako dos- chceme dosiahnuť. Mali sme tu už x diskusí, ako e, naložiť s jadrom. E, rozdieluje to tu parlament, ale jadro je jedným zo spôsobov, ako môžeme e, brániť alebo znižovať CO2. Takže nemali by sme jadro len tak e, zrušiť potom sú tu viaceré člen, členské štáty, ktoré nie sú ochotné vonkoncom schváliť takú legislatívu, ktorá by e, z, bola za uskladňovanie CO2 pod zemou a to sa odkladá, odkladá, odkedy to, táto myšlienka vznikla. Potom máte, keď čítate správy Medzinárodnej agentúry pre e, atomovú energiu, keď sa pozriete, že chceme znížiť e, CO2, tak tie podzemné uskladňovanie to jednoducho musí e, sa premeniť na realitu. Bez toho sa to nedá. Chcel by som robiť ďalší návrh v tejto línii alebo v v tomto smere a to, že elektrárne, konkrétne fosílne elektrárne, konkrétne elektrárne na plyn, tie by mali dostať právo na fungovanie už nie viac ako 10 rokov prvnež budú, budú podliehať revízii alebo preskúmaniu. Takže môže byť taká možnosť, že členské štáty môžu povedať, že budete fungovať ďalej len keď budete schopní znížiť emisie CO2 z vašich eh, fosílnych elektrární pomocou CCS, teda pozemného uskladňovania. Ja nechcem tu tlačiť, že musia byť zavedené CCS pre všetky plynné elektrárne, avšak ja sa obávam toho, že či bude táto technológia už v dispozícii, ale ideme do skutočného rizika, že budeme mať eh, možno, že nedostatok eh, plynu v blízkej budúcnosti, pretože keď nebude plyn, budeme mať všade technológiu, ktorá bude produkovať veľké množstva CO2, na, pričom nebude pripravená na to, že jeden deň bude e, tá technológia s takým spôsobom upravená, aby sa jednoducho to CO2 odvádzalo do podzemia. Takže ja myslím si, že je potrebné začať už počítať, kedy tie dni, počítať dni od prvého dňa. A ja E, mám ďalšiu obavu z, z toho z ťahovania teda z úniku uhlíka. To znamená, že budeme využívať výrobky, ktoré sú vyrobené niekde inde, e, inde e, čiže budú znečisťovať vzdušie pri svojej výrobe niekde inde, ale potom sa dostanú pri používaní do, alebo budú využívané tu Čiže nie je to nejakým spôsobom žiadna environmentálna výhoda, keď sa to vyrába niekde inde. Pretože tí, ktorí sú za to, aby sme riešili um, únik um, emisií inám. E, potom sú tu ďalšie otázky, ktoré s tým súvisia. Vysoké ceny e, výrobcovia hliníka. Tí tiež povedali, že nevidia žiadnu budúcnosť e, výroby hliníka kdekoľvek v Európe. Nikoho až tak veľmi netrápi pí plyn niekde na strednom východe, pre tom blízkom východe, tam radšej, bude, radšej si potom postavia svoju výrobu hliníka tam. Takže je potrebné zabezpečiť opatrenia, ktoré tomuto zabránia, tomuto stiahovaniu, tak skúsme ísť týmto smerom. sme naozaj dokázať, že dokážeme zabrániť tomuto. A pán, napokon, pán predseda, by som chcel dokončiť tým, že som začal v úvode tým, že ide predovšetkým o poskytnutie jasného smeru európskym investorom, akým spôsobom investovať alebo kam investovať v hospodárstve. Pozrite sa na Čínu, na to, k akému vývoju dochádza v ostatnom svete, keď eh, vidíte, akým spôsobom sa tieto krajiny rozvíjajú vidíme strašne veľkú neschopnosť prijímať, až sklerotickú neschopnosť prijímať rozhodnutia tu u nás. A jednoducho musíme prijať nejaké nástroje, ktoré dokážu urýchliť túto ekonomiku. Myslím si, tá zelený smer bude určite jeden z tých najlepších smerov. Verím, že výbor to bude môcť schváliť. Verím, že aj rada to schválí v marci. Verím, že aj my budeme jasne určiť aj smer rade. Ja, vielen Dank, äh, Chris Davis. Predseda, ďakujem pekne Chrisovi Davisovi za túto správu, ktorá obsahuje viaceré prvky aj toho, čo sa týka vývoja do polovice storočia. Určite, že politika by mala poskytnúť cestovnú mapu na tých najbližších 40 rokov a možno, že tu bola tá príležitosť z roku 2008-2009, ešte predtým, než došlo k eh, hospodárskej kríze. A vtedy myslím, že na rade to bolo jednosmyselne prijaté. Všetci šéfovia vlád 27 sa dohodli, že Európska únia chce 80 eh, až 95 eh, znižiť emisie skleníkových plynov od 80 do 95 percent. Um, a samozrejme, že na, tomto sa, na, tomto, na tejto túžbe sa nič nezmenilo, len toľko, že teraz je to už naliehavo nutné. Aj tak tieto, disk, tieto čísla sa spomínali, alebo spomínalo sa dneska x čísel rôznych iných, 7 e, miliard ľudí na Zeme guli, um, každý chce veľmi dobrý život, mať dobré životné podmienky, životnú úroveň, tak to súvisí s spotrebou alebo s využívaním zdrojov a je preto potrebné zabezpečovať e, zabezpečiť efektívne využívanie zdrojov a toto všetko v podstate už je prakticky ako keby nejaká taký druh priemyselnej revolúcie prispôsobiť sa týmto podmienkam. My nespracujeme na tejto správe samotný, ale spolu s výborom pre priemysel. Mario je tu za to zodpovedný. Mario Pirilo je zodpovedný spravodajcom za výbor ITRE a tie kompromisné návrhy, ktoré som doteraz videl, sú celkom rozumné. Keď sa vám podarí cez ne prejsť, tak e, myslím si, že budeme môcť dosiahnuť veľmi silnú dohodu z mnohých otázkach. Takže ja by som tiež k tomu uvedel niekoľko svojich poznámok. Čiže 80 až 95 percentné zníženie skleníkových plynov, to znamená, že jednoducho výroba energie musí byť na 100 bez CO2. A myslím si, že viacero možností tu vymenoval, ako to dosiahnuť, vymenoval aj Chris Davis. A teda ten, ten spôsob, ktorý získava najväčšiu e, podporu, je práve, sú práve obnoviteľné zdroje energie. Sú tu viaceré scenáry, ktoré e, hovoria, že Európa do roku 2050 by mohla byť úplne pokrytá e, v produkcii elekt- prúdu z obnoviteľných zdrojov. No už ale potom je tá ďalšia otázka, um, um, rušenie jadra, má to svoje veľké dopady v otázkach investícií, um, potom je tu tá tretia varianta, teda z metóda CCS, to je tiež metóda, ktorá tiež nie je celkom, nie je bez pochybností Myslím si, že v Norsku mm, sa teraz buduje veľmi veľké testovacie zariadenie, kde mnohé e, energetické firmy, Alstom, RV a podobne e, to chceli otestovať. Ja som bol z toho úplne šokovaný, aké obrovské fabriky už sú len tie testovacie zariadenia, takže keď si to predstavím, že to bude už potom na normálnej úrovni, veľkosti, takýto CCS, takýto, takáto podzemná eh, uskladňovanie, tak to skutočne bude, sú giganti, predstavať gigantické náklady. Tak ja si myslím, že mali by sme teda podporovať e, to, tie ciele obnoviteľných zdrojov 2030-2040, tie milníky a vyššiu ambíciu na rok 2050. Teraz e, prechádzame k správe Petra Lízeho, otázka energetickej efektívnosti. Samozrejme, že otázka energetickej efektívnosti s týmto úzko súvisí. Myslím si, že systém ETS dostatočne nefunguje, pretože ceny sú naozaj absolútne nízke a tu v Bruseli e, večer v parlamentnej reštaurácii povedal kolega, že to je v podstate iba trhový nástroj a keď máme recesiu, tak cena je nižšia e, a keď zase budeme mať e, rozmach hospodárstva, tak cena bude vyššia. Takže, ale musíme sa pozrieť teda, že akým spôsobom politika intervenuje nemala by sa asi miešať do trhu, ale nemali tiež eh, bolo tu kritizované, že pri veľa tých eh, povoleniek bolo vydaných prakticky ako keby gratis, ale tá maximálna cena a maximál, minimálna maximálna cena za Ehm, emisie CO2 by možno, že hovorili potom proti tomuto nástroju ETS, tomuto obchodovaniu, pretože zase by sa stiažovali, že politika do toho zasahuje. Ak to má byť trhové, tak má to fungovať trhovo a bez takýchto zásahov. skôr si myslím, že nebolo, nebolo treba udeliť priveľa takýchto povoleniek kvázi zadarmo. Takže keď chceme zvýšiť cenu, potom, alebo keď zvýšime cenu, potom možno, že by mohol vzniknúť jeden problém, na ktorého som chcel, ktorého som sa chcel dotknúť vo svojej správe, to je nedostatok energie, hovorili sme už aj o tom, čiže musíme aj tie vrstvy populácie zabezpečiť, ktoré toľko veľa peniazy nemajú a jednoducho politika musí poskytnúť také nástroje, aj také stimuly, aby aj tie chudobnejšie časti obyvateľstva si mohli dovoliť vôbec energiu. Carbon leakage, o tomto hovoril aj Chris Davis. No už Nemecko ešte má nejaký priemysel, ešte produkuje, produkuje aj, aj hliník, aj meď, aj ocel. E, tam, kde ja bývam, sú hneď dve, dve oceliarne v mojom volebnom obvode. A to sú produkty, ktoré majú ale svetovú cenu a keď človek sa snaží dostať pod svetovú cenu, tak môže niečo predať. Keď je vyššie, tak musí e, niečo preto robiť, aby to nejakým spôsobom predala. Takže, a myslím si, že Európa má záujem tieto priemysle, alebo tento priemysel zachovať, aby bol v Európe a aby sa to neexportovalo niekam mimo. To by nebolo výhrou pre životné prostredie. Okrem toho musíme aj preskúmať veľmi dobre, že či E, aj zase plač tohto priemyslu, čo sa furt stiažujú, je tiež oprávnený, že to a to musia a také a také majú problémy, tak komisia musí predložiť, že čo skutočne je pravda v týchto jednotlivých e, priemyselných odvetiach a ako môže politika pomôcť. E, to celé súvisí s energetickým, týmto, energetickým balíčkom na toto všetko musíme ešte raz prevediť. Takže ja by som ešte chcel len povedať, že priemysel je veľmi dôležitým sektorom, dôležitým odvetvím, ale ETS e, obchoduje len so 40 emisí, takže musíme venovať, riešiť e, emisie aj v ostatných e, sektoroch, a to v doprave, v polnospodárskom priemysle, v bývaní taktiež a všade tam sa produkujú e, emisie CO2. A potom moja posledná poznámka sa týka e, emisí, ktoré nie sú emisie CO2, teda konkrétne Montrealský protokol, ktorý sa tomuto venuje. E, o tom sme už tiež hovorili, keď a z keď e, má určitý, určitá technológia e, vplyv až 400 násobný vplyv na tieto emisie. Teraz má slova, slovo Martin Kahn. Ale pán Zeber sa ešte hlási. Vážený e, pán predseda, Zdá sa, že interpretujete e, pridelovanie slov e, dosť benevolentne, inak ste prísnejší z hľadiska pridelovania slov podľa frakcií, ale veľmi sa mi páči váš dnesný postoj. Ja nadviažem na to, e, čo ste povedali e, e, na konci. Ide o tie F plyny. Ak nepodnikneme nič v tejto chvíli, síce komisia naznačila, že budúci rok bude mať návrh k utlmovaniu týchto F plynov. Ak nič nepodnikneme, tak v roku 2050 40 E, plynov, e, ktoré sú relevantné pre klímu práve v tej kategóriu F plynov. Musíme si uvedomiť, že, e, že, je, že všetci si uvedomujú globálne oteplovanie a tie F plyny majú majú skutočne eh, niekoľkonásobne vyšší eh, vplyv ako eh, ostatné plyny, ktoré spôsobujú oteplovanie klímy. Ešte jedna poznámka vo všeobecnej rovine. Ja som čítal od amerického vedca, ktorý je silným bojovníkom proti klimatickým zmenám a jeho sa pýtali, aký má názor na európske ETS a jeho odpoveď ETS bola presadzovaná presadzovaná ľuďmi, ktorí dúfali a verili, že to nemôže fungovať. No a E, vlastne ETS je mechanizmom na to, aby e, ten trh s emisiami sa zrútil. Jeho názor bol taký, že oveľa vhodnejší mechanizmus by bolo zaviesť určité formy zdaňovania e, podľa objemu emisí CO2. Ja som len citoval amerického vedca, ktorý sa výrazne e, zasazuje e, o to, aby sme skutočne globálne mali vysoké ambície v tejto oblasti. E, v roku 2010 emisia CO2 sa zvýšili o 5,3 Yes. To sú čísla, ktoré treba mať na zreteli, keď hovoríme o cieľoch v roku 2020, 2050. No a ja celkom nesúhlasím s tvojim hodnotením, pán predseda, ohľadom ochoty eh, vlád eh, na hlav štátov plniť tieto ciele. No každý sa hlási k cieľom, ak nie sú záväzné tie ciele. Jediné záväzné, čo máme, je systém ETS a tie ciele e, na rok 2020, ale stanovovať si niečo ďalšie do budúcnosti, e, v budúcnosti, kedy súčasné vlády už nebudú pri moci, tak mali by sme dobre zvážiť, čo chceme dosiahnuť kam sa chceme uberať. Chceme mať tú nízkouhlíkovú ekonomiku. E, či to zdieľanie záťaže, či ETS sú správne nástroje, či by sme nemali z dlhodobého hľadiska e, cenovými signálmi, teda daňami, e, sa, sa nemohli skôr dopracovať do cieľa. Musíme si uvedomiť, že nie sme sami na svete. A akési zdraženie produkcie vlastne vedie k relokácii e, tých emisí. No a e, nechceme samozrejme e, prísť o pracovné miesta a zároveň nechceme škodiť klíme. No a to treba zvážiť spolu s komisiou, ako, ako, ako vlastne prehodnotiť to ETS ako e, vlastne e, e, zabezpečiť efektívne fungovanie, či skutočne nezvážiť systém akýchso, akýchsi akéhosi zvýšenia cien CO2, či skutočne má zmysel pokračovať v, toj, v tom mechanizme ETS, ktorý máme dnes. Mali by sme skutočne toto mať tak na zreteli. Myslím, že teraz e, sa núka príležitosť to prehodnotiť. No a v tejto chvíli e, sa budeme pridržať ETS. Sme proti novým ďalším záväzným cieľom. Skutočne chceme, aby to ETS určitý čas fungovalo a chceme vyhodnotiť potom to fungovanie, či to má e, e, zmysel, či boli dosiahnuté tie želané ciele. No a aká aká technika e, e, zvíťazí, či to má byť CCS, e, či to má... Nori tvrdia, že je to v poriadku, toto vlastne uskladňovanie týchto emisí. No ale to Carbon Capture Systems, či skôr viac na ETS, No uvidíme, to, to, to, to, tá ekonomika sa nejako vyvíja a, a, a vlastne to národné hospodárstvo vykazuje určité výsledky a časom, e, časom e, vzídu z toho nejaké výstupy. E, my sme za to, aby bol vytvorený systém, systém zmysluplný, ale skutočne uťať to prv, ako sa to rozbehlo, by nebolo rozumné. Teraz dáme slovo Martinovi Kalovi. Thank you, Chairman. Uh, sorry to Richard for that. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by som rád Krisovi poďakoval a to naozaj veľmi vrelo za tú prácu, ktorú urobil na tejto správe. Konal veľmi energicky, zorganizoval veľké množstvo vypočutí a tiež musím skonštatovať, že zastúpenie pozvaných bolo vždy veľmi vyvážené, ako aj rôzne prúdy a myslenia a spravodajca mm, si vypočul všetky stránky, za čo mu ďakujeme. A naša politická strana nemá problém s takouto dlhodobou cestovnou mapou na zníženie emisí CO2. My si myslíme, že to prinesie prospech životnému prostrediu, hospodárskú stabilitu a tiež väčšiu seba dôveru podnikateľskému sektoru. Členské štáty musia vytvoriť dlhodobé stratégie rozvoja v tejto oblasti a podniky musia dostať jasný signál. Jednoducho všetci zúčastnení musia dostať takéto jasné signály. Musíme si uvedomiť, že predlženie tých implementačných lehôd priniesie určité náklady zníženie o 80 do roku 2050 s tými predchádzajúcimi priebežnými cieľmi. To podporujeme v súvislosti s globálnymi odhadmi a aj tam, kde to okolnosti umožňujú. My sme približne na tej úrovni 10 v rámci celosvetových emisí a keby sme ďalej znižovali, tak by sme znižovali výrazne našu konkurencieschopnosť, ako tu už spomenul Richard a ja s ním úplne súhlasím. Musíme byť veľmi bdelí, keď si budeme stanovovať nové ciele a nové legislatívne nástroje, ktoré dávajú možnosť tomu tzv. unikaniu CO2 alebo carbon leakage. A Kristus spomenul hliníkový sektor – ten mi leží veľmi na srdci, pretože v minulom týždni v mojom vlastnom regióne jeden veľký výrobca hliny Karente oznámili e, uzávierku podniku a jedným z dôvodov bolo aj to, že mali vysoké náklady a firma e, sa nebola schopná teda vyrovnať e, s požiadavkami na životné prostredie, ochranu životného prostredia, tak ako to žiada EÚ. Samozrejme vieme, že dopyt na hliník je stále, po hliníku je stále veľký a teda to, či sa bude hliník e, vyrábať tu alebo dovážať zvonku a príde teda okľukov. No a to je taký typický únik CO2. Ale nemali by sme naše firmy zaťažovať takýmito nadbytočnými nákladmi. Treba si uvedomiť, že podniky nám už dlhodobo naznačajú, naznačujú, že je veľmi ťažké sa vyrovnávať s tými požiadavkami, ktoré na nich kladie vznikajúca legislatíva v environmentálnej oblasti. Už sme to spomenuli a nesmieme zabúdať na konkurencie, schopnosť našich firiem. A Chris veľmi správne sa sústredil práve na ten problém carbon leakage, ale nemyslím si, že môžeme prijať jeho argument, keď hovorí, že to veľa ľudí preháňa nie je to dlhodobý trend a európsky priemysel a podniky utekajú inde práve z týchto dôvodov. To, čo spravodajca navrhuje k CCS, buďme veľmi opatrní. Táto technológia ešte nebola úplne testovaná. Má samozrejme určitý potenciál, ale mali by sme byť opatrní a nemali by sme toľko zvorazňovať určité kroky či koncepcie, ktoré ešte neprešli ohňom testov. Jadrová energia to je tiež dôležitá téma a my vítame to, čo Chris hovoril. Chris je taký prerobený hriešnik, ak to môžeme tak nazvať. A mnoho z nás si už dlho myslí, že atomová energia je dôležitou súčasťou energetického mixu a ja Krysovi ďakujem za to, že to bral do úvahy. Samozrejme, udalosti vo Fukushime nás vedú k tomu, že musíme otázky bezpečnosti sledovať veľmi pozorne, ale jadrová energia bude bez pochyby primárnym zdrojom nízkouhlíkovej energie v Európe do budúcnosti a potom ešte Krysov návrh k ETS. Tu musí prebehnúť reforma ak chceme dosiahnuť výsledky kalibrácia ETS. To by malo ísť cestou primeranosti a dosiahnutelnosti, aby Európa dosiahla tie ciele, ktoré si v tomto smere stanovila, a to nie príliš ďaleko do budúcnosti. A ja sa teším na spoluprácu s Krysom. Ďakujem hovorí pán predseda a ďalší rečník pán Eckhout. Je veľmi dobre vždy počuť, že koaliční partnery si tak notujú vo Veľkej Británii. Toriovci sú vždy šťastní, keď sa liberáli vyberajú ich smerom, ale naopak to nie vždy platí. Ale to by si mali vyriešiť tam oni, v koalícii na vnútroštátnej pôde. V každom prípade Minulý týždeň International Agency ohlasila, že existujúce problémy v hospodárstve sú dané aj tým, ako ich riešime tým spôsobom. A táto inštitúcia, ktorú nemôžeme podozrievať, že by bola príliš zelená, už tiež hovorí, že musíme zmeniť spôsob výroby, pretože rok 2050 je rokom, kedy 50 našich strojov bude bude pohltených veľmi vysokou úrovňou CO2 a tu je potrebné sa zaoberať touto otázkou. A teraz jadrová energia. Stále ma prekvapuje, že sa tu stále diskutuje o režime obchodovania s emisiami a hovorí sa tu, že sa nemôže zmeniť ten režim, kým skutočne bude fungovať, ale môžeme vás, Richard, môžete nás, Richard, ubezpečiť, že keď už to raz konečne, roz, keď už to raz rozbehne, tak potom sa nezmení. Lebo to nie je dobrý dôvod na to, aby sme niektoré veci nemenili. Áno, hovorí sa, že nemôžu sa meniť pravidlá počas hry a to ste hovorili viacero rokov a skôr než ste použili tento argument. Aha, no dobre, tak uvidíme, ako to bude ďalej. Skôr než začne teda tá hra či ten zápas, tak budeme musieť dobre zadefinovať pravidlá hry pre rok 2013 a už sme sa to veľa naučili v tej prvej aj druhej fáze. Takže použíme to, čo sme sa naučili skôr, než sa dostaneme do tretej fázy v budúcom roku. Potrebujeme diskusiu lebo inak budeme mať 80 v roku 2040 alebo 50 A potom ani nebude mať význam, keď zadefinujeme 40 v roku 2030. Tak na čo sú nám potom aj tie ciele stratégie 2020? a všetko by sme mohli upraviť cestou energetickej účinnosti, ale tam sme tiež ciele nesplnili. Ja sa budem snažiť predložiť pozmenujúce návrhy, pretože ak by sme sa obmedzovali len na ekodizajn, tak ja si myslím, že to by vôbec nestačilo. Mali by sme byť jasnejší, konkrétnejší, ETS treba, ETS treba upraviť skôr, než e, bude pokračovať ďalšia fáza v roku 2013. Tiež je zaujímavé počuť, že sa hovorí o únikoch. Keď sa pozerám na metalurgický priemysel, tak vidím, že je aj iný spôsob, ako produkovať ocel. a mali by sme ísť cieľov, e, cestou nových technológií, ktoré budú emitovať menej CO2. Takže namiesto toho, čo by sme sa pozerali na to, že čo sa stráca, tak aby sme sa pozerali na to, že ako budeme aplikovať nové technológie a tak aj využijeme nové politiky, ktoré nás budú viesť alebo ktoré nám pomôžu k týmto novým technológiám ale bohužiaľ tu sa tu nikdy takto nedefinuje. A pokiaľ ide o zachytávanie uhlíka a jeho uskladňovanie, by som Krysovi rád povedal, že v súčasnosti systém CCS produkuje veľa uhlíka a ja pripravujem pozmeňujúce návrhy, aby sme znížili využívanie CCS pre také priemyselné postupy, kde práve tam, e, kde e, teda, aby sa to aplikovalo tak, aby sme znížili tie emisie uhlíka napríklad v tom metalurgickom priemysle. Pán predseda upozorňuje rečníka na rečnícky čas. Dobre, budem hovoriť o príjmoch a budem končiť. Ak sa pozrieme na príjmy ETS systému, tak je potrebné, aby sa prerozdelili na nízkouhlíkové technológie a inovatívne technológie. Nestačí len, aby sme zadefinovali nejakú cenu a investície, ale musíme stimulovať inovácie. A takýmto spôsobom pomôžeme priemyslu, aby sme sa dostali k tomu nízkouhlíkevomu hospodárstvu. A ďakujem pekne, pán predseda, za ten rečnícky čas. Ešte máme mnohých rečníkov na zozname. Grazie, presidente. Pán Rossi, áno, je možné a je tu riziko, že tu napíšeme taký zoznam snov v tomto prípade, pretože e, sa tvárime, ako keby rok 2050 bol za rohom, ale bohužiaľ v tom 2050 tu mnohí už nebudeme ani len ako politici, ale aj fyzicky ako ľudia. No ale bokom vtipy Zadefinovať limity na rok 2050 je veľmi ťažké. Hovoríme o Kyoto 2 so záväzkami, ktoré sú samozrejme želateľné, ale želáme si ich jedine za podmienky, že sa zúčastnia a ich plnenia všetky priemyselné krajiny. Ale niektoré parlamentné výbory alebo parlament to hovorí jednostranne a Európska komisia povedala jasne, že Európa nemôže byť osamotená a prvá v tejto politike. Neviem, či je tu zastupca komisie, aby to potvrdil. Ale bolo by zaujímavé vedieť, čo si myslí komisia, ak by išlo len o jednostranný záväzok Európy. A pokiaľ ide o CCS, v takých, e, ja neviem, v podzemných vrtoch alebo baniach, ktoré už neprodukujú. Nechceme potom samozrejme, aby boli nejaké problémy geologického pôvodu alebo e, so suvom zeme a podobne. A navyše, čo ma znepokojuje, tak to je dumping, ktorým by mohli trpieť európske podniky. A ako vidíme, aj ďalších kolegov toto znepokojuje vzhľadom na nízke náklady a nekalú hospodárskú súťaž z iných krajín. A to vďaka tomu, že my zavádzame veľmi prísne opatrenia. A potom by sme mohli hovoriť a o klimatickom dumpingu a mali by sme zabrániť tomu, aby neodchádzali z Európy len metalurgovia a iné sektory, ale aj ďalšie priemyselné odvetvia. Je potrebné chápať rizika delokalizácie, ak k nej dochádza. A poprvýkrát súhlasím s pánom Leinenom, keď povedal, že je potrebné aby nás komisia informovala o tom, aké sú rizika pre energetický priemysel, že by odišiel jednoducho potom, ako my by sme schválili takúto legislatívu. A to isté bude platiť aj pre clá, ale ak je to len vo verbálnej úrovni, a tá daňová otázka pre tretie krajiny, ktoré nebudú rešpektovať pravidlá medzinárodných dohôd, to všetko by malo byť zakotvené niekde písomne, malo by to byť záväzné. A mali by sme zadefinovať aj cenu alebo náklady tony CO2, pretože môže dojsť potom k obrovským špekuláciám. A mal by sa stanoviť aj limit, maximálny limit, aby sa neprekročilo, aby sme zabranili aj finančným špekuláciám. A najlepší pozmenujúci návrh, ktorý predložil pán Davis, akým spôsobom by sme mohli kompenzovať priemysel, ktorý je vystavený vysokému riziku delokalizácie. To je veľmi dôležité. Ja súhlasím s týmto textom a vyzývam spravodajcu, aby bol jasnejší v tých colných poplatkoch, aby sme vedeli, akým spôsobom budeme môcť financovať tie kompenzácie pre podniky. Ďakujem. A ďalší rečníci, ale poprosím vás, obmedzte sa naozaj len na dve minúty. Peter Líze. Ďakujem e, e, pánu Davisovi za váš návrh. Najdôležitejšie je to, aby sme skutočne e, sektoru uviedli dlhodobé perspektívy, aby mali jasno v tom, čo sa bude diať po 2020. Podľa nás tie ciele na rok 2030 sú veľmi dôležité, čo skoro to tu máme. A mali by sme tie ciele čo najskôr koncipovať čo sa týka e, ceny e, CO2, domnievam sa, že musíme tomu venovať e, veľkú pozornosť. Je to dôležitá otázka z hľadiska investičnej politiky. Viete, ak CO2 cena je dlhodobo nízka a je dôležitá určitá predvydateľnosť, aby sa dali aby sa dalo počítať, ak 100% príjmy sa odvíjajú od nejakej hodnoty, od nejakej ceny CO2. Pokiaľ nebudú príjmy súvisiace s týmito novými mechanizmami, tak to stroskotá, tak eh, mohol by sa, mohol by sa snáď komisár vyjadriť k tomu, ako by, to, ako by mohla vyzerať cena po roku 2020, povedzme 2030, či tie povolenky, ktoré sú momentálne pomerne lacné, ako by sa cenovo mali vyvíjať. Eh, carbon leakage, teda ehm, ehm, presúvanie, mm, delokácia mm, tých znečisťovateľov emisiami, tak eh, myslím si, že je dôležité eh, zvážiť sa, eh, zaoberať sa týmto z hľadiska plánovania. Musia byť zasadené jasné parametre. Je dobré, že Chris Davis tie kompetencie mm, ITRA tu potvrdil a myslím si, že dôležité aj, aj potvrdiť tú dobrú spoluprácu v tej oblasti efektívneho využívania zdrojov, čiže na úrovni e, nášho sekretariátu a ITRE sekretariátu sa ďalšie kroky budú zosúľaďovať. Ďakujem a ďalším rečníkom. Ďakujem, pán predseda len krátke vystúpenie, aby som informoval kolegov že stanovisko ITRE k cestovnej mape sa bude o ňom hlasovať v stredu. Podarilo sa nám dosiahnuť dohodu. Bude predložených 11 kompromisných pozmenujúcich návrhov. ITRE na základe článku 50 rokovacieho poriadku sme dodali ďalšie časti a dúfame, že k tomuto budeme mať veľkú podporu. Správa pána Davisa je vynikajúcim východiskom pre prácu a zdieľam s ním názor, že štáty by mali do roku 2013 vypracovať svoje národné tabulky pre systémy ETS a súhlasím so spravodajcom, že hoci je možno skore robiť maximálne vyhodnotenie systému ETS pri e, tých systémov nízko, systémoch nízkouhlíkového hospodárstva. Vieme, že cena uhlíka za tonu sa znížila, takže v súčasnosti je stále výhodné ho produkovať a nie ho znižovať. Takže Európska komisia musí robiť potrebné vyhodnotenia vďaka podrobným analýzam. A vzhľadom na tú tretiu fázu pri aplikácii systému ETS, takže musíme sledovať, aké budú budúce možnosti v zmysle tej cestovnej mapy. And, uh... Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán gutieris. Thank you. Muchas gracias. Yo ahora voy a hacer una generalización. Pero... Urobím zo všeobecnenie, ale myslím, že je to vo všetkých dokumentoch a ja nechcem nejak pribrzďovať slova kolegov. Keď hovoríme o tom znižovaní emisí na roky 2020-2030, ale mňa prekvapuje, že ten duch udržateľnosti, ktorý predpokladá, že musíme sledovať tú rovnováhu a teda tieto kritéria nesleduje ani komisia, ani my. Stanovili sme ciele, ktoré nikto nesplňa, hoci existujú vynikajúce iniciatívy, ktoré ale vôbec nepodporujeme, pretože nespadajú do našej jurisdikcie či kompetencie. A požiadala by som, keby sme jedného dňa mali schôdzu, kde sa prediskutujú všetky úsilia vo všetkých sektoroch v tejto oblasti. Pretože možno je jednoduchšie pre radnice v takejto situácii podporovať určité politiky, ktoré jasne znížia emisie a vôbec tieto iniciatívy nie sú zachytené v našom programe, pretože náš program nie je systémový a je asymetrický. Začali sme vozidlami a priemyslom, teraz hovoríme o budovách. A máme smernicu o energetickej účinnosti budova tak ďalej. To je všetko veľmi dôležité, ale tam by sme mali začleniť aj meský aspekt a zeleň v mestách, v záhradách, v parkoch a tak ďalej. To všetko by mohlo zvýšiť naše úspory, ale my všetko študujeme oddelenie. A preto by som ale poprosila, aby sme k tomu pristúpili globálne alebo všeobecne. Opakujem, som samozrejme za zníženie, ale mali by sme myslieť globálne. Thank you. Now, I have Has- Ďakujem. Ešte mám pani Hasia Hibner na zozname, ale prihlásili ste sa potom, ako bol uzavretý zoznam, a takže máte po jednej minúty sa to. Máte slovo. A niekto iný si vzal slovo? Ďakujem. Ja budem stručná, hovorí pani Hybner. Hovoríme o dlhodobých vyhliadkách a v podstate snahou je e, e, riešiť implementáciu postupne po krokoch do horizontu 2050. Ak nemá tento plán byť e, katastrofou, tak musíme vlastne dať určité usmernenie sektoru. Už dnes potrebujú určitú predvydateľnosť, aby vedeli, ako investovať do moderných technológií. Zdá sa, že mechanizmus ETS sa zatiaľ neosvedčil, vôbec nevyvolal tú mieru modernizácie, ktorú sme očakávali. No a ďalej. Asi eh, by bolo dobre eh, to dať do eh, správy. Musíme hovoriť o nových technológiách, nových aplikáciách, o výskume. Musíme venovať pozornosť týmto aspektom, pretože to je jediný spôsob, ktorým dokážeme usmerniť priemyselný sektor, motivovať tento sektor, aby uplatňoval nové technológie. Ďakujem, pani Sato. Ďakujem eh, pani Hasi. Eh, ja sa ospravňujem za neskorý príchod na schôdzu kvôli zmeškanému letu. Chcem sa eh, poďakovať spravodajcovi za veľmi vydarený dokument. Ja súhlasím s tou základnou myšlienkou podporiť cestovnú e, mapu komisie e, ohľadom nízkouhlíkového hospodárstva v horizonte roku 2050. Ale ja mám pocit, že mali by sme byť ambicioznejší, e, než je komisia v tom dokumente, v tej správe. Prvok, ktorý sa mi veľmi, veľmi páčil, je 100 gramov na kilowatt e, vyrobenej energie. Myslím si, že to je veľmi zaujímavá hodnota. E, v minulosti sa neobjavila a pritom by bolo tak žiaduce v legislatíve, za, legislatíve zakotviť e, takéto parametre Treba mať na zreteli tú skutočnosť, že e, cestovná mapa e, komisie e, dvíha mieru ambícií, ale vôbec to nepostačuje, ak chceme dodržať alebo naplniť ten cieľ neprekročenia nárastu teploty o 2 stupne Celzia. Musím, že musíme uzavrieť túto tému. Pripomienky, pozmenujúci návrhy prosím predložiť do 6.12. obed. E, vypočujeme si aj e, pána komisára. E, nie, nie. Je mi veľmi ľúto. Je to v rozpore s protokolom. To nie je akceptovateľné. Ak tak presunieme ten posledný bod z dnešného dňa na zajtra. Bolo mi povedané, že to nie je možné. Pán Davis je poborený tým, že e, vlastne komisárovi nie je, nie je poskytnutý priestor na odpovedanie tých otázok. E, ak komisii bude postačovať e, jedna minúta, no, pán Davis vyjadruje vysosnú nespokojnosť s priebehom priebehom rokovania, hovorí komisia. Ďakujem za slovo, ja budem stručný. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za veľmi vyvážený eh, text, eh, ktorý podchytáva tri dôležité body. To je e, zabezpečenie energie, e, e, boj proti klimatickým zmenám a zároveň tú otázku trvalo udržateľného rozvoja. Myslím si, že je dôležité brať to do úvahy všetko, čo tu bolo povedané. Nechcem zachádzať do detajlov a určite sa treba zamyslieť nad tým, aká bude stratégia po roku 2020. Aj všetky tie ostatné body, ktoré ste tu otvorili, sú zohľadňované komisiou. Pre komisiu je veľmi dôležité to, aby aby tá správa podporila a potvrdila tie milníky. To je dôležité pre komisiu z hľadiska jej ďalšej práce, z hľadiska práce v EÚ pri klimatickej politike. Je to veľmi dôležité aj pre firemný sektor. Potrebujú tú dlhodobú perspektívu, tú predvydateľnosť, aby vedeli nákladovo efektívne postupovať. Treba venovať pozornosť aj eh, vlastne eh, eh, relokácii a e, znečisťovateľov a jednoducho e, treba, to, e, treba na to prihľadať z hľadiska konkurenčnej, konkurenčnej výhody alebo naopak znevýhodňovania. Ďalšia vec, veľmi dôležitá pre spravodajcu, čo sa týka našej časovej línie, zdá sa, že sme v súlade s termínmi, E, to znamená, uvažuje sa o modernizácii e, dotačnej politiky pre ETS a aj ďalšie rozhodnutia budú k dispozícii. Do konca roku 2012 komisia znáša len 50 nákladov, preto členské štáty a firemný sektor musí vynaložiť väčšie úsilie a sú tam rezervy, aby tie demonstračné plány sa rozbehli tak, ako sa predpokladá. A 50 je podľa môjho názoru veľmi, veľmi veľkorysý príspevok. A teraz prejdeme na ďalší bod. Ja sa ospravedlňujem rečníkovi v rámci ďalšieho bodu za to, že musel tak dlho čaka- čakať. A ide o minimálne zdravotné a bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia pracovníkov rezidenta vyplývať z fyzikálnych diel. Ďakujem všetkým kolegom aj tieňovým spravodajcom Ďakujem aj Európskej komisii, aj kolegyni z výboru pre zamestnanosť. O čo ide stručne? V roku 2004 bola smernica, ktorá chce zadefinovať limitné hodnoty uh, takých uh, testov, ktoré sú teda rengenové testy a tak, a tak ďalej, ktoré sú veľmi potrebné a limitné hodnoty expozície boli zadefinované tou lekárskou komunitou ako disproporčné a nemôžeme si dovoliť uspokojivú realizáciu týchto lekárskych testov, ale sú čím ďalej tým dôležitejšie v prípade e, depistácie rakoviny alebo v ďalších oblastiach. Ide o rôzne patológie, ktoré ich e, diagnóza závisí od, teda, od e, rengenového žiarenia alebo od rengenových testov. Vzhľadom na to, že starne naše obyvateľstvo, tak tieto testy a skúšky sú potrebné a preto komisia navrhla text, ktorá umožňuje zavedenie nových limitných hodnot vystavenia tomuto žiareniu, ale zároveň uvožuje aj o výnimkách keď sa bude používať elektromagnetické pole a používať teda treba takéto pravidlá alebo výnimky, napríklad je to veľmi dôležité a ak tieto výnimky sa nepríjmú, tak vlastne brutálne sa zastaví jeden celý sektor medicíny a ja preto by som poprosil kolegov, aby pouvažovali o dôležitosti tohto dokumentu. Ďakujem za to, že ste dali priestor aby sa vyjadrili tieňoví spravodajcovia. Ďakujem pekne za poskytnutie priestoru, hovorí pani Vilmot. Aj napriek tomu, že sme museli tak dlho čakať, e, chcem sa poďakovať pánovi Živanovi, ktorý napísal vynikajúce stanovisko. Určite, že mnohé veci e, objasnil lepšie, ako je v návrhu komisie. Zameral sa na výnimky ohľadom používania e, zariadení na magnetickú rezonanciu. Na jednej strane takéto zariadenia majú obrovský zdravotný prínos z hľadiska diagnostiky, na druhej strane môžu byť škodlivé pre obsluhujúci personál. A preto si zasluhujú, aby mali výnimku z uvedenej legislatívy. Sú určite lepšie e, e, z hľadiska e, prípadnej zdravotnej škodlivosti pre obsluhu v porovnaní s klasickými rengenmi. MRI zariadenia sú veľmi dôležité, dôležité pri diagnostike, ale už aj pri liečbe. Nie vždy sa dá zabezpečiť, aby obsluha bola dostatočne vzdialená. Niektorí pacienti, deti, starší ľudia potrebujú pomoc priamo po boku zariadenia a MRI je využívané aj pri chirurgických zákrokoch. To znamená, aj chirurgovia a obslužný personál je vystavený e, tejto skutočnosti. No a preto mám určité pochopnosti e, o tom, či treba vytvoriť e, samostatný článok ohľadom výnimky e, týkajúce sa limitov expozície. Obávam sa, že takýto článok by bol zneužitý Myslím si, že táto výnimka je skutočne osobitá a musí, musí jej súčasťou byť revízna klauzula, ktorá umožní prehodnotenie v budúcnosti. E, obsluha zariadení MRI e, majú určitú výnimku, avšak e, ostatné časti smernice sa na nich vzťahujú. Ďalej pán Živan navrhol vypustiť samostatnú definíciu adverse health effects, adverse safety effects a vlastne navrhol len jednu spoločnú e, e, definíciu e, nepriaznivý účinok, ktorý môže byť zdravotný a, in, a, a iný. No a je tam ešte priestor v oblasti zdravia a bezpečnosti. Čo sa týka, bolo by dobre zlúčiť definíciu priamých a nepriamých nepriaznivých účinkov E, ja skutočne neviem, prečo to komisia rozdelila do dvoch definícií. E, komisia e, síce vynechala dlhodobé kumulatívne účinky takýchto zariadení z dôvodu nedostatočných vedeckých podkladov, Mali by sme tu mať niečo v tom zmysle, že pokiaľ by boli k dispozícii nejaké vedecké poznatky v blízkej budúcnosti, je možné to tam zapracovať. Máme povinnosť e, skutočne e, zapracovať tam určité opatrenia bezpečného postupu, aby sme e, chránili tých, ktorí sú vystavení takémuto žiareniu a určite treba podchytiť aj kumulatívne účinky žiarenia. Chcem poďakovať komisii aj, aj spravodajcovi a skutočne hovorila som tak rýchlo, ako sa len dalo. Yeah. Predseda, ďakujem pekne. Teraz pani Kadakis. Ja sa tiež budem ponáhľať. Ja by som tiež chcela poblahožať spravodajcovi za vynikajúcu prácu. Naozaj sa mu podarilo dosiahnuť veľkú dobrú rovnováhu medzi, tým, eh, medzi zdravotnými prínosmi a zároveň zabezpečiť eh, bezpečnosť pri práci pre pracovníkov E, magnetickej rezonancie. Takisto aj využívanie samotnej magnetickej rezonancie je to veľmi dobré v tom, že vlastne vysvetľuje lepšie aj ten e, text komisie a viac sa venuje otázkam zdravia a bezpečnosti pri práci. Takisto podporujem to, čo bolo predložené v, rámci článku 3, ale chcela by som aj sobie, aby bol trošku opatrný, aby neboli sme príliš takí ako si popisní či preškriptívni pri zadefinovaní rôznych výnimiek. Bolo by dobre troška viac flexibility E, nebezpečenstvo samotného samotnej rezonancie. Myslím si, že náš e, názor by mal byť proporčný voči tým rizikám a bolo by to byť podložené vedecky. E, ďalšia vec, s čím, čo, by som chcela ešte overiť, že hovoríme o využívaní magnetickej rezonancie v, pre zdravotné účely, ale možno by som ešte mohla, e, bola za využitie viac vo vedia výskume, ale to ešte možno, že budem, treb, budem musieť overiť. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Nasleduje Janoš Áder. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Nebudem tu niečo čítať, ale vzhľadom na nízky počet kolegov a vzhľadom na ich pozornosť budem veľmi rýchly. Nie som lekárom, ale ja ako potenciálny pacient a aj ako politik som určitým spôsobom zodpovedný. Treba povedať, že pred 7 rokmi Európsky parlament urobil chybu v, v legislatíve, v úprave. Dokonca by som povedal, že išlo o škandál, pretože v tom roku a tých 7 rokov nebolo postačujúcich na to, aby sa, tento, aby sa táto chyba opravila. Čo to vlastne bolo? Približne jedna petina pacientov kde sa mohli používať zariadenia magnetické rezonancie, takže jedna petina pacientov nemala možnosť, aby sa použila táto diagnostika alebo tieto zariadenia. A to je nepriateľné pre pacientov. Lekári povedali už pred niekoľkými rokmi, že táto legislatíva z roku 2004 je neodôvodnená, hovorili to Celý medicínsky personál, roky skúsenosti to hovoria, že nie je možné preukázať škodlivosť týchto zariadení a po 7 eh, rokoch právnických ťahaníc ešte stále diskutujeme o tejto téme. Kolegovia by mali vedieť, že aj medzi prítomnými poslancami nie je veľa rozdielov. Vieme veľmi dobre, aké je stanovisko komisie, ktoré je správne, ale treba povedať, že sedem zástupcov v rade je blokovacia menšina a ja by som upozornil kolegov, že to Nemecko, Taliansko, Rakúsko, Portugalsko, Polsko, Litva a Česká republika, predstavitelia týchto krajín v rade nejdú správnou cestou. A ešte jedna veta. Európsky parlament teda pred 7 rokmi urobil chybu. Túto chybu treba okamžite opraviť a my nesmieme žiadneho pacienta oberať o možnosť používania magnetickej rezonancie. Pani Parmanová, nie ste na zozname za ALDE, ale mm, mm, ste, ste neospravodajkyňou, sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. a Ďakujem pánovi Žurna Vilánovi za túto vynikajúcu správu. Skupina ALDE podporí jeho prístup. Taktiež e, oceňujeme aj to, akým spôsobom sa Európska snažila, komisia snažila vysvetliť problematiku magnetickej rezonancie. A zavádzajú sa tu limitné hodnoty vystavenia. E, takéto pozície bolo už e, kritizovaný kolegami z roku 2009, takže vieme, aké je to komplikované aj parlament, aj komisia, aby opravili chyby z minulosti. Dúfam, že sa to neudeje v, v budúcnosti. Avšak táto výnimka by sa nemala uplatňovať tiež e, nejako automaticky a tiež by to malo byť sprevádzané veľmi prísnymi e, bezpečnostnými podmienkami pre pracovníkov. A tiež nesmieme povedať, že výnimka predstavuje žiadne hranice. Musíme zabezpečiť e, najvyššiu ochranu pracovníkov, ktorí s tým pracujú. Takisto je potrebné ešte možno viac e, údajov z výskumu vývoja z hľadiska toho, kto sa vystavuje magnetickej rezonancii a tiež e, je potrebné zabezpečiť nejaké monitorovacie mechanizmy pracovníkov. Ďalej toto by sa nemalo považovať za precedens e, v otáz- ostatných otázkach, e, ako napríklad e, dlhodobé vystavovanie sa elektrickému, elektromagnetickému poľu pri neustálom využívaní mobilných telefónov a podobne, pretože tam je ešte stále potrebné zabezpečiť vedecké výsledky. Takže nesmieme zneužiť takúto výnimku. Ďakujem ešte teraz. Vy by ste chceli, pani spolupravodajkynia. Ďakujem pekne, ďakujem že ste ma tu prijali ako spravodajkyňu vo výbore EMPL. Pridám sa k tomu, čo sa tu už povedalo a o veľmi kvalitnej práce pána Žuvena len upozorňujem, aké je naliehavé konať, ako povedali predrečníci, máte absolútnu pravdu, došlo k chybe. My na to samozrejme nie sme hrdí, ani nemôžeme byť na túto smernicu ktorá by nás všetkých obrala o možnosť e, takýchto testov MRI. Ale pozor, ale nemáme veľa času. Aplikácia smernice z roku 2004 sa predlžila do 30. apríla 2012. Takže všetci spolu Musíme nájsť východisko z tohto textu z roku 2012, aby sme mali vyvážené riešenie, dobre zorganizované, aby sme obránili a ochránili pracovníkov. To je naša hlavná kompetencia vo výbore EMPL a vo využívaní zariadení MRE pre lekárske účely, pretože to potrebujeme pre diagnózu, pre výskum, pre rôzne analýzy. Technológia MRI, ako povedal pán Žven, je technológia, ktorú zatiaľ nemôžeme nahradiť žiadnou inou technológiou. Takže by nás to obralo o nástroj verejného zdravia, ktorý je veľmi cenný. Vo výbore EMPL postupujem tak, aby sme vypracovali alebo vytvorili pracovnú skupinu so všetkými tieňovými spravodajcami, aby sme poskytli všetky informácie všetkým a je to téma, kde už nemôžeme chybiť. Dvakrát som konzultovala aj európske odbory a európsky medicínsky personál, pretože E, som na čele pracovnej skupiny kontaktov medzi odbormi a Európskym parlamentom, takže dochádza ku konštruktívnej výmene názorov a musíme dávať veľký pozor na to, čo sa deje v rade, pretože určite ste si všimli, že v tých sedem krajín, ktoré vytvorili blokovaciu menšinu, je Polsko a v predsedníctve a teda musíme dosiahnuť úspech za tých pár mesiacov, ktoré ostávajú pred nami, skôr než dojde k predlženiu smernice. Tak, dôverujem zodpovednosti poslancov a ja tiež dúfam, že všetci budú pracovať, aby sme presvedčili našich kolegov, aby sme túto blokovaciu menšinu zrušili. Mm, e, máme síce tu predpisy pre tlmočníkov, ale ešte stále dávam slovo z komisii. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, veľmi stručne. Nebudem komentovať všetku, ja vidím veľmi dobre rečníci, ktorí sa vyjadrili, tak absolútne súhlasia s prístupom Európskej komisie. Treba postupovať tak, aby už neboli problémy pri využívaní magnetickej rezonancie a je dôležité, aby nás všetci v tomto úsilí podporili, pretože toto riešenie nie je len vhodné pre všetkých, ale je aj dobre zasadené do kontextu a ide aj o špecifické využívanie pre, pre armádu a priemysel. O tomto využití sa dnes nehovorila, ale v každo, nehovorilo, ale v každom prípade sú to veľmi dôležité sektory a stručne záverom pozmeňujúci návrh číslo 13. E, bolo by potrebné ho ešte prejsť, pretože je tam protirečenie so systémom proporčnosti a flexibility, ktorý sme chceli zaviesť do dodatkov, aby sme mohli lepšie aplikovať túto smernicu vlastne, hlavne vo vyhodnotení rizik pre zamestnávateľov. Text síce vyzerá, že je jednoduchší, ale nezapadá do našej logiky. To je len taká technická poznámka. Ďakujem za pozornosť. And that finishes this point on the agenda and... Ďakujem pekne. Takže týmto sme skončili dnešný program a termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 15. decembra a potom budeme hlasovať vo výbore v, januári a potom vo februári. Zajtra začneme o 10. Ďakujem pekne.